Good morning, dear colleagues. Dobré ráno, prepačte, že sme sa tak trošku oneskorili. Bolo to nečakané, musím, musím tu byť za pani Valán, nevedel som o tom, ale začneme. Prvý bod na programe je prijatie programu. Je tu požiadavka, aby sme osmičku, bod 8, pán Eckart o obnoviteľných zdrojoch prehodili s bodom 9, čo je návrh pani Grostet o proporcionalite a nových profesiách, takže nie sú námietky proti takýmto prehodeniam. Oba, obaja spravodajcovia sa už dohodli, ak nie sú námietky z vašej strany, takže návrh programu v tejto forme môže byť schválený takýmito modifikáciami. Nevidím námietky. Program je prijatý. Modifikovaný program. Pre vašu informáciu, tlmočenie je ako vždy. Máme tlmočenie do 20 z 20 jazykov s výnimkou estončiny, e, maltčiny a galčiny e, a lotištiny. Prepačte, tí z vás, ktorí ste chceli sledovať rokovania v týchto jazykoch, nebude to možné. A Máte e, dokumenty elektronicky v aplikácii a naše zasadanie je vysielané cez internet. Bod 3 programu oznámenia predsedajúceho, čo sa týka odporúčania koordinátorov z 21. júna 2017. Tieto odporúčania boli rozoslané elektronicky. Ak nie sú namietky, tak môže sa tento dokument schváliť. Chcem poprosiť kolegov, či majú nejaké námietky. Ak nie, tak e, by sme mohli považovať aj tento dokument za schválený. Bod 4. Schválenie zápisníc zo schôdzí, ktoré sa konali v apríli 24-25 a ak nie sú námietky ani proti zápisniciam, ak nebudú dokonca schôdze námietky, tak aj tieto zápisnice budú považované za schválené. Prechádzame na bod 6. Bod 5 bude odprezentovaný, keď príde naša predsednička, pani Valian Ložan. Takže bod 5 zatiaľ preskočíme a začneme bodom 6. Bod 6 je správa Faria, medzinárodná správa veci verejných v kontexte oceánov. A rád by som dal slovo spravodajcovi, pánu Jose Ignáciovi. Nech sa páči, máte slovo. Dobrý deň, pán predsedajúci. Predovšetkým by som chcel všetkým zaželať dobré ráno. Vítam hostí, pána Simonsa radu a potom z e, Ekosoku tu máme takisto návštevu. Ja ako spravodajca k tejto veci e, má to veľmi dlhý titul a týka sa tu, to agendy do roku 2030 a trvalo udržateľných cieľov. Predovšetkým výbor pre dopravu predložil stanovisko k tejto tematike Klaudia Montero ako som poukázal, e, pán Simons, ktorý je spravodajcom v Ekone, sa s nami podelil o svoje perspektívy v tejto veci. Medzinárodná správa morí e, vidí, ako, vidí úlohu EÚ ako veľmi dôležitú pri trvalo udržateľnom spravovaní morí v rámci dokumentu OSN o trvalej udržateľnosti. EÚ prevezme vedúcu úlohu pri posilňovaní medzinárodnej správy morí ako súčasť koordinovaných úsilí medzinárodnej komunity. Agenda do roku 2030 identifikovala tieto trvalo udržateľné spravovanie morí ako 17. cieľ trvalého udržateľného rozvoja. Je to číslo 14 konkrétne. Medzinárodné organizácie sú si vedomé toho, že oceány a moria treba e, využívať trvalo udržateľne a zachovať rozmanitosť morského ekosystému. Oceány a morské zdroje sú ústredné pre dobrobyt ľudských bytostí a pre hospodársky a sociálny rozvoj celej našej planety. Cezhraničná povaha um, tejto tematiky vyžaduje spoluprácu vlád, aby sa dalo manažovať um, celá táto oblasť moria a oceánov. Sú tu závažné problémy. Treba reflektovať zdravie, zdravotný stav moria a oceánov. Vieme, že je ohrozené. Je tu ohrozenie, ktoré môže byť nezvratné kvôli klimatickým zmenám, Mnohé moria už prejavujú známky toho, že ich zdravie nie je dokonalé v súvislosti s klimatickými zmenami. Táto správa je štrukturovaná do kľúčových bodov zlepšovanie rámca správy mori, znižovania tlaku na moria a oceány, vytváranie podmienok pre posilňovanie ekosystémov, znižovanie emisí pri transporte používajúcom moria a oceány a vytváranie rámca lepšieho výskumu a lepších údajov o moriach a oceánoch. Moria trpeli dopadom CO2. Morská dopravná Komisia musí prijať e, celoplanetárne riešenie. Ďalší problém sú odpadky v moriach. Všetky moria a oceány na planete sú znečistené. Musíme vytvoriť inovačné služby, aby bolo možné e, sa dozvedieť e, viac o tom, čo sa deje v moriach a oceánoch. Musíme mať modrú ekonomiku, modré hospodárstvo, zahrňajúce zlepšenie podmienok v moriach do roku 2020. Chcem upriamiť vašu pozornosť, že komisia rieši aj plastové odpadky v rámci tematiky moria a oceánov. Toto je ďalší aspekt problému. Potrebujeme na to lepšie medzinárodné spravovanie, správu veci verejných v rámci mori. Treba vybudovať partnerstva s hlavnými aktérmi para alcançar uma melhor governação. A podporiť medzinárodnú víziu správy mori. Partnerstvo je najlepší spôsob na dosiahnutie lepšej správy nad moriami a oceánmi. Medzinárodné správy ďakujem tým, ktorí participovali pri príprave tejto správy. Ďakujem výboru Envy zamestnancom sekretariátu. Teším sa na vaše námety. Som si istý, že ešte zlepšia túto správu. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme vám. A teraz slovo dáva, dostanú tieňoví spravodajcovia, predovšetkým za S a D. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda, milé kolegyne, kolegovia, vážený pán Fária. Ďakujem veľmi pekne za túto správu, ktorú vítam v mnohých e, je sférach. E, posilňuje e, totiž formulácie komisia, ale rád by som ešte prehlbil určité aspekty. Európska únia bude na Malte hostiť onedlho konferenciu o oceánoch. A na internetovej e, stránke konferencie je možné prečítať si e, že e, ľudská činnosť silne ovplyvnila situáciu morí, vrátanie znečistenia, globálneho oteplovania a nadmerného rybolovu. A preto je potrebná dlhodobá vízia a záväzky. S týmto môžeme súhlasiť. Potrebujeme novú víziu a silný záväzný akčný plán. K tomu podľa mňa patrí e, aj e, celistvejšia e, celistovejší medzinárodný prístup, čo spomína aj komisia, aj tie ďalšie dva body, s tým súhlasím, priorita na výskum a znižovanie tlaku na moria a oceány považujem za správne, ale myslím si, že by sme mali e, sa viac práve sústrediť na e, environmentálnu situáciu. E, to je podľa mňa nutné, ak chceme naďalej byť lídrami v oblasti ochrany morí ako Európska únia. A musíme byť takisto konkrétnejší. Preto by som chcel doplniť štyri body Musíme lepšie regulovať e, emisie znečistujúcich látok zo strany lodí v Hamburgu, teda e, v blízkosti, odkiaľ pochádzam ja je uh, už teraz, uh, sú už teraz emisie z lodí vyššie než emisie z do, uh, dopravných prostriedkov pozemných. A e, to, toto je trend e, do budúcnosti, kedy e, budú dusičnaté látky viac vypúšťať lode než automobily. Preto potrebujeme v tejto oblasti európske úpravy. Musíme robiť povinnosťou pre lode, aby v prístavoch využívali elektrinu a nie motory E, takisto e, treba e, lepšie zabezpečiť teda odpory odpadov a takto to musí podobne byť aj v prípade dodávok elektriny v prístavoch. Treba existujúce flotily tomu prispôsobiť, to je potrebné zo zdravotných dôvodov Ehm, pokiaľ ide o emisie e, a dusíka e, v Európskej únii aj e, na medzinárodnej úrovni musíme vytvoriť rovnaké hracie pole. Neviem, prečo by v stredozemnom mori mohli byť veľa menej prísnejšie normy než na severe Európy. Potrebujeme takisto v tejto oblasti viac údajov, lepší výskum, a keď e, chceme e, zlepšiť riadenie v tejto oblasti, musíme e, zvýšiť zodpovednosť. Plán týkajúci sa redukcie skleníkových plynov sa musí prijať naozaj urýchlenie. A takisto potrebujeme, aby bolo transparentné, kto, akí, akí ľudia eh, nás eh, eh, zastupujú na medzinárodnej úrovni, aké majú záujmy. A nie je akceptovateľné, aby mimovládne organizácie nemohli referovať, ako prebiehajú zasadnutia, na ktorých sa zúčastnili. Nemôžeme tu mať dotrvanie situácie, kedy sa všetko deje na úkor prírody, Nemôžeme akceptovať príliš vysoké rizika pri využívaní prírodných eh, rezerv. Princíp eh, eh, je taký, že by sme mali dať prednosť ochrane životného prostredia pred hospodárskym využívaním. Tam, kde to nie je, teda to je princíp predvídateľnosti. Takisto sa treba zaoberať návrhmi týkajúcimi sa ochranou eh, Arktídy, ako sa to už spomína v návrhu. Eh, mali by sme lepšie eh, využívať moje na výrobu energii, ako v prípade elektrární, ktoré využívajú preliv a odliv. Moria sa čoraz viac stávajú skládkami pre ľudské odpady Igelitové e, tašky, e, kozmetické flakovníky, všetko to skôr či neskôr končí v moriach a preto potrebujeme účinnú ochranu morí za pomoci e, všetkých politických prúdov. Musíme ďalej zlepšovať obehové hospodárstvo a starať sa o to, aby e, sa e, zniši, e, znižil, znižili vlastne emisie pesticídov aj hnojív z poľnohospodárstva, ktoré zaplavujú moria. Ďakujem veľmi pekne. Celkovo si myslím, že správa ide dobrým smerom a treba ju trošku posilniť len na niektorých miestach. Ďakujem. Ďakujem. A dostanú slovo ďalší tieňoví spravodajcovia. Prvým je bez časového limitu. Ostatní tak veľkoryso hovoriť nebudú. Nemôžem dať ostatným bezlimitný časový priestor. A vaše príspevky budú obmedzené. Takže ďalší rečník za ALDE. Pani Meissner, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Chcem poďakovať kolegovi Fariovi. Ja to tiež vidím, takže je to veľmi významná správa. Súhlasím s tým, čo povedal eh, pán spravodajca aj Timo pred chvíľou. Je to naozaj veľmi správna vec a je dobré, aby v jubilejnom roku integrovanej eh, politiky mori EÚ Eh, sme spracovávali práve túto správu. Integrovaná eh, politika pre moria eh, hovorí práve o tom, čo sme sa dohodli pred desiatimi rokmi, že máme rozvíjať potenciál morí, ale opatrne a udržateľne, rešpektujúc pritom environmentálne hm, kritéria. A všetky zainteresované strany by mali spolu rokovať za jedným stolom, aby sa nič neurobilo nesprávne. Už sa spomenul modrý hráz, to vieme, oceány sú veľmi dôležité pre budúcnosť e, ľudí. E, populácia e, ľudí sa stále zvyšuje a budú potrebovať oceány ako zdroj nielen pre klímu, ale ako jednoducho zdroj surovín rôzneho typu. To všetko silne závisí od oceánu a to bude fungovať iba, ak oceán bude zdravý, mu momentálne tak nie je. Musíme sa snažiť eh, zlepšiť jeho zdravotný stav, aby sme ho mohli trvalo využívať. A eh, súhlasím s tým, keď rozmýšľame nad novým eh, využitím, musíme pouvažovať s vedcami, či je to zmysluplné, alebo či by to celý systém oslabilo alebo či by sa tým dokonca zrútil. Máme e, viaceré nástroje na to, e, aj na medzinárodnej úrovni, e, takže treba, treba sa sústrediť práve na túto medzinárodnú oblasť. Európa je na tom celkom dobre, pokiaľ ide o moria, ale treba toho robiť oveľa viac a hlavne na tej medzinárodnej úrovni treba eh, posilniť ochranu morí USA, eh, trošku eh, tu má výpadok, ale nie úplne, len teda z jeho prezidenta. Teda je možné, že EU tu prevezme vedúcu úlohu. Máme veľmi veľa organizácií od IMO po OECD, mm, sú spomenuté v správe v prvom júnovom týždni sa konala veľká konferencia na tému oceánov, tie sú čoraz viac v centre pozornosti. Na Malte sa bude konať dlho pokračovanie tejto konferencie. Dôležitá je aj stratégia EÚ pre plasty, ktorá ide plne týmto smerom. Pokiaľ ide o plasty, máme ve určité ciele. Bola by som rada, keby sa nám to podarilo aj na medzinárodnej úrovni. Včera v Guardiane vyšiel článok, ktorý hovorí, že každý milión, e, každú minútu milión e, plastových e, fľaší je zakúpených vo svete a to sa má ešte zvýšiť o 20 Takže vo veľkej miere i tam ide o Áziu, kde ľudia majú záujem o bezpečnú vodu a je to tam aj moderné piť vodu z fľaší a len 7 týchto plastových e, fliaž e, končí v recyklácii. Je možné ich recyklovať a na to e, potrebujeme 75 menej energie než na výrobu nových plastových fľaší, ale robí sa to príliš málo. 6 najväčších výrobcov má len 6 recyklovaného plastu vo svojom sortimente. Coca-Cola napríklad, nechcem im robiť reklamu, oni povedali, že e, to chcú zmeniť a e, do, 40, e, do 44 krajín z 200 chcú už začať dovážať recyklované fľaše. Nestačí to, ale je to začiatok. Ale považujeme 80 percent odpadu v moriach prichádza z pevniny Veľa toho prichádza z domácnosti, tu treba tiež e, zmenu. Ja za chvíľočku budem končiť a práve plasty sú e, zásadný problém. Napríklad G7 e, pripravuje výstavu o plastoch, Máme tu tiež medziskupinu pre ochranu e, morí, e, ktorej predsedám tu v parlamente. Je tam zastúpených e, viacero politických skupín a tiež snažíme sa, aby sme tu mali túto výstavu na budúci rok, aby si uvedomili všetci, ako je to dôležitá téma. A pokiaľ ide o horizont 2020, určite potrebujeme Eh, zlepšiť situáciu ohľadom výskumu oceánov, pretože vieme toho viac o vesmíre než o oceánoch a to je neakceptovateľné. E Ďakujem. Ďalší rečník za skupinu GUE. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, že ste mi dali slovo. Ďakujem spravodajcovi za vynikajúcu odvedenú správu na prácu na tejto správe. Moji voliči tvoria e, veľký volebný obvod, početný a takisto je tam veľa ľudí, ktorí majú čosi dočinenia s morskými záležitosťami. Táto téma sa týka všetkých oceánov, vrátane Eh, južného Antarktického oceánu, kde sú tiež francúzske vody. 11 miliónov štvorcových kilometrov. Európskeho ekonomického priestoru. To znamená, že Európska únia má legitimitu legitné, legitímne stanovisko a môže zásadným spôsobom zasiahnuť do tejto rozpravy o správe oceánov. Spomínané krajiny, Indický oceán, Tichý oceán, Karibská oblasť, tieto krajiny boli kolonizované a veľmi dobre vedia, do akej miery ich oceány, ich moria boli srdcom toho, čím sú a možno aj dôvodom, prečo ich dobili. Pretože ich oceány boli vykoristované bohatstvo, ktoré sa nachádzalo v týchto oceánoch. O to šlo. Preto je veľmi dôležité pre národy, ktoré žijú v tejto časti sveta. Vieme, že ešte stále existuje istý koloniálny duch a môže sa opäť vynoriť takýto kolonializmus, keď sa budú isté sily snažiť e, uchvátiť bohatstvo oceánov v týchto oblastiach. Preto myslím, že otázky medzinárodnej správy oceánov sú zásadne dôležité nielen vo všeobecnosti, ale hrajú aj dôležitú úlohu oceány v tom, že regulujú klímu, regulujú teplotu A preto to musí byť eh, vzané do úvahy veľmi vážne, že existuje kombinácia a rozmanité faktory, mm, týchto, kombinácia týchto faktorov, ktoré vplývajú na oceány. Je tu otázka populácie, demografie, tlaku na oceány ako zdroja potravy. Máme tu klimatické zmeny, o ktorých sa už hovorilo. A máme tu tzv. modrý rast, modré bohatstvo, ktoré využíva modrá ekonomika. A vďaka týmito, týmto rozmanitým faktorom treba mať na zreteli, že musíme konať. Chcem zdôrazniť jednu vec. Pevnina s tým tiež súvisí, pretože biodiverzita um, mizne aj na pevnine, aj v moriach nielen na pevnine, ale aj v moriach. A keď si človek prečíta vedecké správy, ktorých sa hovorí, že od tohto momentu do roku 2050, ak budeme pokračovať v rybolovnom hospodárstve a love rýb tým tempom, ako to robíme teraz, tak e, jednoducho vylovíme všetky populácie rýb oni vyhynú a práve preto teraz treba začať chrániť oceány a moria. Prvá vec, musíme, musíme urobiť to, že legislatíva musí byť perfektná. Ešte stále nemáme adekvátne e, zákony, ktoré by mohli spravovať naše oceány. A my vieme, že tie predátorské síly sa uvoľnia ak my nezačneme spravovať tento problém a ak jednoducho nebudeme mať patričné predpisy a myslím si, že Európska únia v tejto oblasti môže zohrávať kľúčovú úlohu. Takisto často hovoríme, že e, správa oceánov je fragmentovaná, nečitateľná a málo efektívna. Je to pravda a chcel by som zdôrazniť to, že je tu potreba obnoviť, obnoviť rámec v tejto oblasti, pretože tento vychádza v súčasnosti z dohovoru, ktorý momentálne nie, nie, už nie je aktuálny. Je dôležité mať väčšiu koherenciu a transparentnosť. My podporujeme túto správu nášho kolegu a takisto urobíme určité úpravy v tejto oblasti. Ďakujem. Now we arrive to the end of the uh, round of the shadow rapporteurs. And... Čo sa týka tieňových uh, spravodajcov, ukončili sme, neukončili sme ešte kolo. Pani Engström som si nevšimol, prepačte, takže máte slovo, pani Engström. Ja mám Ja som tu tiež. Ďakujem pekne, že ste mi dali priestor na vyjadrenie. Vítame toto spoločné vyhlásenie k medzinárodnej správe oceánov. Je to dôležitá téma a správa pánu, pána Fariu je vynikajúcim začiatkom. Chceli by sme k tomu niečo dodať a mám aj otázky pre komisiu. Treba znížiť využívanie igelitiek, igelitových tašiek v EÚ Vieme, že komisia pracuje na takomto znižovaní e, plastového odpadu. E, budú mnohé veci plastové zakázané. Aby sa to celé nerozpadlo. Ale táto otázka plastových sáčkov nevyrieši otázku, pokiaľ ide o oceány. Sú tu ďalšie predmety z plastov, ktoré skončia v mori, už to bolo povedané. Používame ich iba pár minút ale budú veľmi dlho v tých oceánoch, takže mali by sme sa vyhnúť týmto jednorázovým plastom. My dúfame, že predkladáme dobrú stratégiu a bolo by dôležité, aby predseda komisie v tejto oblasti niečo urobil. Má veľkú príležitosť dosiahnuť niečo v zmene, pokiaľ ide o budúcnosť našich oceánov. Chce teda komisia využiť v tejto oblasti možnosti, ktoré má? Zatiaľ tie opatrenia, ktoré sú, sú ne, ne, neuspokojivé. Ja si uvedomujem, že komisia je už v procese prípravy tejto stratégie a čoskoro skoro urobí v tejto oblasti niečo. Toto je vlastne predtým, než sa završili nejaké predchádzajúce fázy. Súčasnené strany zatiaľ ani nezačali v tejto oblasti konať. Môžete mi povedať, ako komisia chce integrovať výsledky týchto štúdií a konzultácií, ak táto stratégia už je napísaná a bude odsúhlasená? A takisto ďalšia obava, ktorá nás znepokojuje, je eh, hĺbkové ťaženie v mori. Je to jedna z priorít v rámci stratégie pre rast. Hlboké ťaženie v mori je hrozba pre udržateľnosť pretože sú tu viaceré ciele, ktoré sa porušujú. Prečo komisia podporuje takýto druh ťažby v tomto vyhlásení vo svojej stratégii a v rámci spoločného vyhlásenia oznámenia komisie sa hovorí, že komisia pripraví usmerenia, pokiaľ ide o využívanie prírodných zdrojov na dne oceánov EÚ a bude dodržiavať ochranou životného prostredia. Ako môže toto viesť k úpravám, ktoré v súčasnosti e, sú v rukách e, Medzinárodného úradu pre kontrolu oceánov. Minerálne zdroje sú predsa spoločným bohatstvom všetkých ľudí sveta a táto organizácia musí správať tieto oblasti v prospech celého ľudstva, ale zdá sa, že táto organizácia jednoducho nezvláda svoju úlohu. Zdá sa, že sú tu nedostatky, pokiaľ ide o pracovné metódy, týmto sa pochybňuje vlastne schopnosť tejto organizácie spravovať e, moria a oceány. Prečo komisia nezačlenila žiadne kroky ohľadne e, tejto organizácie? A potom sú tu ešte veľmi dôležité otázky za Dánsko. Ja nie som pyšná za moju krajinu, pretože ja viem, že Dánsko urobilo, čo sa len dalo, na to, aby túto stratégiu znečisťovania nepodporili. Využili všetky opatrenia, teraz legalizovali dokonca aj akvakultúru v tých zraniteľných oblastiach, bez toho, že by boli informovali ostatných členov a chcem, aby komisia bola úprimná, otvorená, aby povedala, že čo vlastne členské štáty robia, keď naše členské štáty takto postupujú, my to musíme vedieť. Sú tu veľké tlaky v Dánsku, ako som zistila, ale ako vidíte, nie je to len národná otázka, je to európska otázka a rada vlastne sa skrýva za takéto tajnoskárstvo a my to musíme prerušiť a musíme využiť tú pomoc tu v parlamente, ktorú ponúkame komisii a nemôžeme podporovať dánsky parlament, ktorý robí iba zlé veci. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A predtým, než dostane slovo ďalší poslanec výboru, teraz by som chcel prizvať spravodajcu Európskeho výboru, výboru pre hospodárske otázky, pán Simons, nech sa páči, máte 3 minúty. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja už som hovoril so sekretariátom, že budem hovoriť dlhšie a teda budem hovoriť dlhšie ako tie dve minúty, ktoré ste mi pridelili. A takisto viem, že ste tú správu si všetci prečítali, takže môžem byť stručný a povedať, že v rámci rozhovorov so spravodajcom predtým, než vlastne pripravil tento text, tak sme si uvedomili, že vlastne sme na rovnakej vlnovej dĺžke, aby sme my v našom výbore mohli tento spoločný dokument podporiť, pokiaľ ide o oceány a správu oceánov. Avšak treba povedať, že sú viaceré pripomienky, a jedna z tých najdôležitejších je, je to, je tá otázka naliehavosti a treba si uvedomiť, že aká je tá situácia naliehavá. Tak ako to spravodajca oznámil, sú tu jasné lehoty a je to dôležité pre komisiu. My si myslíme, že komisia sa toho zhostí a takisto aj vysoká predstaviteľka sa bude venovať týmto otázkam, čo možno najrychlejšie. Mohli by ste Prosím vás, mohol by som tento čas využiť na to, aby som pospomenul tri otázky, ktoré som nenašiel v tejto navrhovanej správe. Môžem spomenúť naše vlastné stanovisko na to, aby to bolo jednoduchšie pre tieňových správacov, správacov, aby to zapracovali. Európske záujmy, hovoríme tu o horizontálnej otázke, Myslím si, že toto je niečo, čo sa týka všetkých hráčov a mali by sme implementovať celé toto ustavenie, ustanovenie, že čo, kde, kedy, ako. A takisto treba povedať, že potrebujeme hodnotenie, ktoré by išlo smerom k jednotlivým sektorom, Veď v podstate robíme postupné, po, podobné veci aj v oblasti poľnohospodárstva, prečo by sme nemohli rovnako postupovať v prípade oceánov. V komisijnom dokumente a vo vašom dokumente by bolo dobre, ak by ste poukázali napríklad na úlohu zamestnanosti a vysvetlili presne, že aké sú tu požiadavky, pokiaľ ide o zručnosti, profesionálne kompetencie, vzdelávanie a takisto aj by som chcel zdôrazniť, že sa tu sústredíme na tieto prvky. Ďakujem. Ďakujeme pekne aj my za to, že ste dodržali čas veľmi presne. A teraz dojdeme k ďalším poslancom. Pani Dali, poprosím vás dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Začnem tým, že poviem ďakujem spravodajcovi za výborné počiatočné informácie, ktoré tu boli predložené, ale teraz tri hlavné oblasti, ktoré podľa mňa sú dôležité. My si s Timom Vilkenom myslíme, že potrebujeme tu väčšie zdôraznenie, pokiaľ ide o emisie, emisie z veľkých lodí. A tu stielam stanovisko tieňového spravodajcu, že ako Európsky parlament musíme zdôrazniť to, aby z európske prístavy ponúkali elektrínu veľkým loďam v prístavoch. Myslím, že toto zníži nečistenie, pretože to dá možnosť týmto veľkým lodiam, aby prestali využívať motory, ktoré spalujú e, v síru a takýmto spôsobom budú využívať elektrínu, ktorú im prístavy ponúknú. Bolo by dobré, ak by sme predložili pozmeňujúce návrhy v tejto oblasti, napríklad pokiaľ ide využívanie LNG pre lode, je to čistejšie ako to, čo sa momentálne deje a pokiaľ ide o mieru znečistenia, ktorú vytvárajú práve veľké lode námorné v našich moriach. Takisto chcem spomenúť otázku odpadu, pretože ak budeme pokračovať tak ako doteraz, tak tie oceány budú v podstate obsahovať na 3 tony rýb 1 tonu odpadu a toto sa udeje o 10 rokov. Takže budeme vlastne prezentovať takisto návrhy na iniciatívy, aby sme sa týmto otázkam venovali. A takisto ešte posledná vec z mojej strany ide o potrebu zdôraznenia oblasti výskumu, predovšetkým v tom kontexte, že E, klimatické zmeny súvisia s európskou politikou, tak si myslím, že tomu by sme sa my ako výbor mali venovať v tom zmysle, že môžeme zdôrazňovať ďalej tieto otázky, v tom zmysle, že táto oblasť má veľkú podporu, pokiaľ ide o podporu environmentálnych cieľov, pokiaľ ide o dopravu a klimatické kroky. Myslím si, že ako Európsky parlament musíme pokračovať v zdôrazňovaní a v žiadaní od Európskej komisie na to, aby sa čo možno najskôr vytvorila kapacita Koperniku, na to, aby sa monitorovali skleníkové emisie vrátane CO2, pretože toto by malo veľkú hodnotu a dopad v našom boji proti klimatickým zmenám. Thank you. The next speaker is Mr. Florence. Pán Florence, nech sa páči, máte dve minúty. Äh, Ďakujem pekne, vážený pán spravodajca. Podporujem to, čo povedal spravodajca, ale ešte to trochu e, pritvrdím. My to, čo, čo tu robíme, tvárime sa, ako keby sme iba začínali s týmito predpismi, ale veď už to robíme 20 rokov. A keď hovoríte o odpadoch v moriach, že prichádza 80% odpadov z pevniny, tak kde sú naše členské krajiny, ktoré nepresadzujú tie patričné predpisy na to, aby tých 80% padov tam nebolo. Takže viera teraz v to, že napíšeme nový dokument a potom sa všetko vybaví, to je iba ilúzia. A mám dojem, že viacerí tu podporujú tieto ilúzie. Nič sa nezmení a konečne budeme mať odvahu tie pravidla, ktoré máme, aj implementovať, ktoré vlastne už celé roky sme prija- prijali pred veľa rokmi že nerozumiem vám, keď hovoríte, že nejaké nové číslo by niečo zmenilo. Nič sa nezmení, ak tieto, táto zmena nenastane v zmýšľaní ľudí a jednoducho vôbec nemám po 28 rokoch pripravovať 40. dokument k klimatickým zmenám a na konci zase zistíme, že sa to nepresadzuje. Pán podpredseda, pán podpredseda, vy ste mladí a neopotrebovaní. Ja som ako bývalý predseda tu prizval veľvyslancov a tí vlastne tých, ktorí, z tých krajín, ktoré nedodržiavali naše pravidlá. A bola to veľká hádka, ale to je dobré. My musíme začať hádky v tejto oblasti. A výnimočne v tejto oblasti súhlasím s pani kolegyňou Aukenovou, my jednoducho musíme sa brániť. My sme príliš zbožní, máme tu nové ciele a myslíme si, že sa niečo vybaví. Nič sa nevybaví. Thank you. I wish I was so young as you believe, but uh, let's go. Ďakujem, keď by som bol taký mladý, ako ste to povedali. Pán Skrapírik, nech sa páči, máte slovo. Pani Skrapírik, ďakujem pekne, ďakujem pekne spravodajcovi ja súhlasím v plnej miere, že musíme venovať väčšiu pozornosť oceánom, ale takisto som tu počul určité pripomienky a chcel by som vidieť, že čo vlastne hovorí komisia. A pokiaľ ide o znečisťovanie vzduchu, ktorý prináša polnohospodárstvo. Chcel by som vedieť, si tie čísla, ktoré tu máme, ktoré som počul, la, že by zrazu tu bolo menej problémov, pokiaľ ide o znečistenie. Chcela by som vedieť, že čo je pravda a čo nie je pravda, pretože musíme jednoducho vedieť tieto veci lepšie. A takisto pokiaľ je udržateľný rybolov a dobré využívanie oceánov, sú tu nové typy rybolovných techník, ktoré sa využívajú a tieto sú dôležité, ak chceme skutočne zabezpečiť správny manažment rybolovu a dúfam, že podporíme tieto nové techniky, pretože viaceré iniciatívy boli urobené a vlastne sú financované z peňazí EÚ. Ďakujem pekne a už nikto ďalší sa neprihlásil, tak teraz zostane slovo komisia, pán Papa Konstantino. Thank you very much. Um, honorable members, ladies and gentlemen, uh, I would like... Ďakujem pekne. Vážené dámy a páni, eh, chcel by som predovšetkým sa poďakovať spravodajcovi za návrh správy. Takisto sa chcem poďakovať členom výboru za konštruktívne príspevky. Je to poprvýkrát, čo Európska komisia a vysoká predstaviteľka urobili politické vyhlásenie tohto druhu, pokiaľ ide o oceány a ide tu o prvý krok smerom dopredu a tak ako spravodajca, tieňoví spravodajcovia zdôraznili, súčasná súčasný medzinárodný kontext v rámci EÚ nám dáva dobrú príležitosť na to, aby sme sa zhostili tej eh, hlavnej úlohy, pokiaľ ide o plnenie klimatických cieľov a ďalšie. Pokiaľ ide o medzinárodnú agendu, pokiaľ ide o oceány, táto, sa nachá, táto je v súlade s agendou ktorú tu máme, pokiaľ je udržateľný cieľ číslo 14. Takisto by som chcel poukázať na tú najnovšiu konferenciu Spojených národov. Tu napríklad komisia parlament sa takisto na tom zúčastnili. Pán Fária mal predsednickú stoličku v mene parlamentu. Bol to dôležitý krok, bola tu teda diskusia a v rámci tej medzinárodnej diskusie to bolo dôležité, pokiaľ ide o ochranu oceánov. Európska komisia v tejto oblasti má veľké záväzky a našim cieľom je vniesť do toho trochu dynamiku a využiť túto dynamiku na to, aby sme tie naše záväzky plnili, aby sme na Malte od 4. do 6. októbra, kde sa bude konať veľká konferencia, mohli niečo dosiahnuť táto medzinárodná akéto medzinárodné vyhlásenie pre nás predstavujú, predstavuje ďalšie kroky, ktoré musíme prijať na to, aby sme sa v troch oblastiach pohli dopredu. Prvá, pokiaľ ide o medzinárodný manažment, pokiaľ ide o oceány, tam ide o vstup a ratifikáciu dôležitých dokumentov, a zmluv a takisto e, treba realizovať už tie dohody, ktoré sa prijali v minulosti. A potom, pokiaľ ide o ten tlak ľudskej činnosti na oceány, chceme ten tlak na oceány trochu znížiť, pokiaľ ide o znečisťovanie oceánov a pokiaľ ide o udržateľné využívanie a zachovanie biologickej rozmanitosti. Tretia prioritná oblasť je posilnenie výskumu a zberu údajov. My musíme viac údajov zbierať. Poznatkov tieto moderné technológie nám dávajú nové možnosti, tieto by sme mali v plnej miere využívať. A takisto ešte ako reakcia na otázku poslankyne pani Aukenovej, pokiaľ ide o stratégiu plastov, táto koncom roku bude završená a bude súvisieť vlastne aj s prepracovaním rámcovej e, línie o odburávaní odpadkov. Pokiaľ ide o to množstvo odpadov, ktorý ide na dno oceánov, tu sa nerealizujú všetky predpisy, ktoré máme. Z medzinárodného hľadiska je dôležitú tému, máme k tejto dispozícii kódex a máme tu aj patričné medzinárodné fórum, ktorého prácu my veľmi pozorne sledujeme a pokiaľ ide o tieto dôležité otázky, my v tejto oblasti sa snažíme byť účastní v mene komisie na viacerých projektoch s viacerými členskými štátmi spolupracujeme s výskumom k tejto téme a takisto veľmi dôležitý kľúčový projekt je tzv. MIDERS projekt. Takisto je dôležité nasledovné. Všetky opatrenia, pokiaľ ide o moria, pokiaľ ide o klimatické zmeny, znečisťovanie oceánov, výskum, bezpečnosť, ochranu a tak ďalej, to je pre nás všetkých veľmi úzko spojené, je to vlastne súčasť celkovej prístupu a preto musíme vytvoriť určité prepojenia. A toto vlastne súvisí s našou zaangažovanosťou spoluprácou s medzinárodnými partnermi, pretože tu ide o dôležitú výzvu. Jedna z kľúčových vyjadrení, ktoré tu navrhuje komisia, je vytvorenie oceánske partnerstva s kľúčovými krajinami. A toto vlastne bolo spomenuté aj zo strany spravodajcov, deňových spravodajcov, vážení poslanci, poslankyne, dámy a páni, týmto vyhlásením komunikáciou sme e, sa zaviazali, že budeme hľať kľúčovú úlohu v tejto oblasti. Dostali sme už podporu rady, ktorá prijala vlastne tieto závery, pokiaľ ešte v apríli. A rada vyslala veľmi pozitívny signál, že sa v tejto oblasti pohneme dopredu. My počítame s tým, že môžeme počítať s európskym partnerom ako našim kľúčovým partnerom v tejto našej snahe. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Thank you very much and now uh, I give back the floor to the... Ďakujem pekne a teraz zostane slovo spravodajca. Na záver, nech sa páči, máte slovo, pán Faria. Ďakujem pekne. Chcel by som sa poďakovať všetkým kolegom za ich príspevky. Beriem to na vedomie. A všetci máme obavy, A bolo by dobré, aby tieto obavy sa pretavili aj do nášho dokumentu. Ale chcel by som povedať, že viaceré z tých vecí, E, ktoré sú správe vlastne sú výsledkom našej spolupráce. Avšak môžeme to spomenúť ešte ďalej. Pokiaľ ide o tie vyjadrenia kolegov, dúfam, že tieto budú aj naďalej prichádzať, pretože my môžeme zlepšiť ten text. Ide o dobrý text, takže snažme sa ho zlepšiť a sú tu viaceré otázky, na ktoré sa musíme sústrediť možno trošku lepšie Mám viaceré pripomienky, ktoré som si zaznačil. Nebudem sa teraz venovať všetkým, potrebujeme víziu, na to poukázali kolegovia. Dovolte mi takisto povedať, že jedna z tých otázok, ktorá ma znepokojuje, hlavne sú, to, sú tie emisie z námornej dopravy, ale vlastne všetky emisie, ako viete. Ja som bol spravodajcom o emisiách námorných vozidiel a dúfam, že tento dokument na, upriami našu pozornosť na tieto záležitosti. Uvidíme, ako to do budúci týždeň dopadne. Budem v e IMO v Londýne a toto je jedna z kľúčových tém, o ktorých budeme hovoriť. Takže ďakujem pekne ešte raz. Je tu viacero poznámok, ktoré som si zaznačil, ktoré vlastne eh, budeme distribuovať, takže ďakujem pekne ešte raz. Thank you very much, Mr. Ďakujem pekne, pán Faria. Uh, about the timetable, uh, the deadline for amendments is the... Ďakujem, le- lehota je 5. júl na predkladanie pozmeňovacích návrhov. 25. Uh, 28. sa bude hlasovať na NV o tomto návrhu a na plene na druhej e, oktobrovej e, plenárke. Ale toto ešte stále nie je úplne potvrdené, ale predsa len dúfame, že sa podarí držať ten harmonogram druhého oktobrového pléna. Týmto sme ukončili tento bod programu a prejdeme k hlasovaniu o Európskej stratégii o nízkoemisnej mobilite. E, spravodajcom je pán Zofoli. Všetci ste pripravení, máte e, vaše hlasovacie kartičky, fungujú dobre, veľmi dobre, takže môžeme začať s hlasovaním. E, prvým bodom je kompromis 8, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmievací návrh 48, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 49 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 5, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 15 za, proti, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňte na 67, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. 68 v dvoch častiach. Časť 1, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa. To si musíme preveriť. Vote is closed. Končím hlasovanie a je to prijaté. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa, prijaté. 17 za, proti, zdržali sa, prijaté. Aha, dobre, preveríme si kompromis 17. Hlasovanie je ukončené. Prijaté. 75. Prvá časť. Aha, pardon, druhá časť iba. Kto je za, proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz prejdeme k 76. Kto je za, proti? Zdržali sa? To si preveríme. Je to prijaté. návrh je 80 a 270 identické. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Uvidíme. Musíme si to preveriť. Končím hlasovanie. A nie, je to prijaté. Kompromis 11, kto je za, proti, zdržali sa prijat. Amendment 95, no vote, that is a... teraz výlučná kompetencia Trump, takže o 95 nemôžeme hlasovať, 96 za, proti, zdržali sa prijaté, 97 za, proti, zdržali sa prijaté, 98 za, proti, zdržali sa zamietnuté, kompromis 12 za, proti, zdržali sa prijatí, 108 za, proti, zdržali sa prijaté, 109 nie, to odpadáva, takže kompromis 25 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 21 za, proti, zdržali sa prijatí. 112 za. Prosím, zdvíhajte jasne ruky. Proti, zdržali sa, to si preveríme. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 113 za, proti, zdržali sa prijaté. 116 za, proti, zdržali sa, skontrolujeme. Končím hlasovanie, je to prijaté. 117 za, proti, zdržali sa. Rovnako ako predtým je to prijaté. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa, prijaté. 126 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 14 za, proti, zdržali sa, prijaté. 136 za, proti, zdržali sa prijaté. 137, 142 sú identické za, proti, zdržali sa prijaté. 138 za, proti, zdržali sa prijaté. 141 za, proti, zdržali sa prijaté. 144 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 16 za, to si preveríme, 144. Hlasovanie je ukončené. Against. Kompromis 16 za, proti, zdržali sa prijaté, 144 e, za, proti, zdržali sa prijaté. 168 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 169 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 170 za, proti, zdržali sa, preverme si to. Hlasovanie ukončené, zamieta sa. 171 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté kompromis 18 za, proti, zdržali sa. Prijaté 198 za, proti, zdržali sa. Myslím, že je to zamietnuté, ale preveríme si to pre istotu. Prijaté. 200. Proti. Zdržali sa zamietnuté. Kompromis 19 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 208 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 210 za proti, zdržali sa prijaté, 212 za, proti, zdržali sa prijaté, 213 za, proti, zdržali sa prijaté, 215 za, proti, zdržali sa prijaté, 216 za, proti, zdržali sa prijaté, 217 za, proti, zdržali sa prijaté 218 za, proti zdržali sa prijaté kompromis 20. Kto je za? Proti zdržali sa prijatý kompromis 23 za, proti zdržali sa prijatý 246. Kto je za? Proti Zdržali sa zamietnuté. Kompromis 22. Chcete si preveriť 246. Dobre. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Kompromis 22. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis 24 za. Proti? zdržali sa prijaté. Návrh 271 za, proti, zdržali sa prijaté. 272 za, proti, zdržali sa prijaté. 273 za, proti, zdržali sa, to si preveríme. Hlasovanie je ukončené, je to prijaté. 275 za, proti, zdržali sa prijaté 277 za, proti, zdržali sa. Myslím, že je to zamietnuté, ale preveríme si to. Nie, je to tesne prijaté. 278 za, proti, zdržali sa prijaté, 279 za, proti, zdržali sa prijaté, 280 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijatý, kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijatý, kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijatí, 29 za, proti, zdržali sa prijaté, 30 za, proti, zdržali sa, to si preveríme. Končím hlasovanie, je to prijaté.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 Končím hlasovanie. Je to prijaté. 36 za. Proti. Zdržali sa prijaté s rovnakou väčšinou ako predtým. 37 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňovací návrh 44 za, proti, zdržali sa, prijaté. A záverečné hlasovanie elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to prijaté. Gratulujem spravodajcovi. No, it's not renewables because we have swap. It's gross debt adoption Okay. So, um, those who would like to leave the... Tí z vás, ktorí chcete odísť z miestnosti, po hlasovaní, prosím, urobte tak teraz, pretože by sme radi pokračovali s prácou. Budeme sa venovať bodu 9. Je to správa Grostet proporcionalitách pri nových reguláciách profesí, o testoch. 30 sekundová, nie 30 minútová prestávka pre tých, čo chcete odísť. Nech sa páči. 30 minutes. nie, 30 minút vám nedá, 30 sekúnd. Good. Okay. It's Dali. Dali. Yeah. Good. Then we continue. Pokračujeme. Pokračujeme s prácou. Ďalší bod. Správa Grosted, test proporcionality pred prijatím novej regulácie povolení. Pani Françoise Grosted, nech sa páči, máte slovo. Merci beaucoup, monsieur le président. Eh, Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ide tu o návrh komisie, ktorá chce štrukturovaným spôsobom postupovať, pokiaľ ide o proporcionalitu v oblasti nových opatrení, ktoré boli prijaté zo strany členských štátov, pokiaľ ide o reguláciu nových povolaní. Euh, Mala som možnosť byť v kontakte s predstaviteľmi komisie, avšak zdá sa, že špecifickosť profesí v oblasti zdravia napríklad, pokiaľ ide o verejný, pokiaľ ide o verejný sektor v oblasti zdravia, chcem zdôrazniť, aký je dôležitý, bol nesprávnym spôsobom spracovaný, pokiaľ ide o návrh tejto smernice a práve preto ja navrhujem, aby sa vyčlenili, vyčlenili niektoré časti. Dnes členské štáty v rámci článku 59 smernice o uznávaní profesných kvalifikácií, členské štáty sa musia uistiť, že opatrenia, ktoré príjmajú na to, aby chránili niektoré reglementované profesie, aby tieto boli opodstatnené a v každom prípade potrebné. To sa samozrejme nespochybňuje, práve zamestnanci v oblasti zdravotníctva aj naďalej budú predmetom tohto postupu, tohto úkonu. Aj naďalej to je článok 59 smernice o preuznávaní profesných kvalifikácií, avšak myslím, že prejdeme tu od dohľadu ex post riadného k hodnoteniu ex ante systematickému a myslím, že to skomplikuje veľmi príliš ten proces, že to bude príliš komplikované, to aby to fungovalo, príliš byrokratické a toto vlastne vyčítame opakovane Európskej únie, okrem iného teda Európskej komisii. Komisia má argumentáciu, vysvetľuje, že iba kodifikuje jurisdikciu v tejto oblasti, že chce objasniť pravidlá, aby boli rovnaké pre všetkých, aby sme sa vyhli nejakým neistotám pre právnym, aby tu neboli problémy potom na súdoch. Ja tieto argumenty všetky dobre rozumiem, ale tam, kde komisia vidí určitú neistotu právnu, tak profesionáli z oblasti zdravia samotní, oni vidia tú flexibilitu pre členské štáty a odhadujú, že treba dať členským štátom možnosť, aby adaptovali tento systém na jednotlivé osobitosti miestne a tak, ako to vlastne hovorí aj súdny dvor v rámci svojej jurisdikcie. Takže nebudem to predlžovať, pretože e, chcem povedať, že veľmi dobre rozumiem cieľom komisie, ale takisto si uvedomujeme, že do pekla je cesta vydlažená dobrými úmyslami a preto by som chcela povedať, že pokiaľ ide o pravidla článku 59, pokiaľ ide o smernicu o kvalifikáciách odborných, komisia tu spúšťa proces, ktorý je veľmi komplexný, ktorý počíta s určitými výnimkami na to, aby chránil verejné zdravie, ale vytvára vlastne rámec, ktorý pre mňa je príliš obmedzujúci. Takže takýmto postupom komisia s týmto návrhom môže v podstate jednoducho povedané zabrániť schopnosti členských štátov, aby spúšťali reglementáciu práva v oblasti ochrany verejného zdravia, ktoré by viac vychádzali z tých miestnych osobitostí a preto vám navrhujem, stení kolegovia, aby ste obmedzili pole pôsobnosti návrhu tejto smernice, aby sa z toho teda vyčlenili práve tie povolania týkajúce zdravotnej sféry. Ďakujeme pekne a teraz dostanú slovo tieňovi spravodajcovia a chcel by som vás požiadať, aby ste sa držali toho 4-minútového rámca a ako prvý rečník za SND dostane slovo pani Dali. Ďakujem. Ja na, nahradzam jedného spravodajcu. Takisto budem komunikovať jej stanovisko. Ďakujem pani spravodajkyni za odvedenú prácu. Všimli sme si, že štandardy, ktoré sa tu nastavujú, sa snažia vylúčiť všetkých zdravotníckých pracovníkov z rozsahu smernice vyplývajúce, vyplýva to z povahy týchto povolaní. Ako skupina zvažujeme túto alternatívu a diskusie v našej skupine e, sa e, reflektujú to, toto stanovisko. Fakt je, že profesná kvalita a testy proporcionality spolu súvisia. Spravodajkyňa navrhuje e, výnimku z argumentu, ktorý vlastne prináša. Zastrešujúce organizácie, ktoré pokrývajú aj zdravotnícke profesie, ako napríklad zubári. Tieto sa tiež spomínajú v smernici, ale sú tu aj ďalšie smernice, napríklad smernica o službách, ktoré e, vylúčujú pre bezpečnosť pacientov a verejné zdravie niektoré tieto záležitosti. Vieme, že to je záležitosť členských štátov a táto smernica ehm, bude mať vplyv aj na subsidiaritu, ale radi by sme reflektovali ehm, aj Švábovú správu, ktorá bude čoskoro prijatá a naša skupina bude predkladať pozmeňujúce návrhy v tomto zmysle a konečný cieľ test, smernice o disproporčnosti testov je dosiahnutie konečného cieľa a následné predstavenie smernice, ktorá bude predstavená. Ďakujeme za ALDE. Pani Mejsner, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Hovorím tu za Ulrike Müller, ktorá tu nie je, takže v jej mene ďakujem spravodajkyni pani Grostet v správe, návrhu správy oslovuje tie témy, ktoré z pohľadu nášho výboru skutočne sú centrálnymi bodmi návrhu komisie, pokiaľ ide o zdravotnícke povolania, takisto nadmerné byrokratické zaťaženie. Obmedzenia sú dôležité na to, aby sme chránili verejné zdravie, na tom sa všetci zhodneme. Ale pokiaľ ide o smernicu o uznávaní e, vzdelávaní, e, vyžaduje si to pri implementácii odstránenia niektorých nedostatkov. Tento návrh má zabezpečiť väčšiu jasnosť a lepšiu implementáciu a z pohľadu tohto výboru musíme však na niektorých miestach urobiť zlepšenia. Poprvé, zdravotnícke povolania nie sú klasickými e, službami a vlastne príjmatelia týchto služieb nie sú klasickými, e, klasickými klientami a preto nepotrebujeme postupovať tak, ako to navrhuje komisie. To hovorí pani eh, Müller. Ja to považujem za dobrý postup. Tu sa vlastne líšime aj v rámci našej politickej skupiny, ale teraz zasa budem čítať, čo mi napísala pani Müller. Táto smernica má prispieť k lepšej eh, vyváženosti a preto je dôležité, aby tie obmedzenia, eh, ktoré tu máme z pohľadu ochrany verejného zdravia, ochrany spotrebiteľov, tieto nemôžu byť zaťažené dodatočnou byrokraciou. Okrem toho ani tí nemôžu byť zaťažení, ktorí vlastne už primerane plnia si svoje povinnosti. V tomto ohľade sú tu ešte potrebné nejaké zmeny v texte na to, aby sme urobili všetko preto, aby tá skúška primeranosti, vyváženosti bola adekvátna. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším Ročníkom je pán Ek za skupinu GUE. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Chcem sa poďakovať spravodajkyni za predložený návrh, pokiaľ ide o obavy spravodajkyni, pokiaľ ide o zdravotnícke povolania. Tu my vo frakcii musíme diskusiu ešte prehlbiť, avšak pokiaľ, čo sa dá povedať už teraz, 22 európskych zamestnancov sú v takýchto povolaniach. Je to zhruba 50 miliónov. Na tomto čísle vlastne už vidíme dimenziu tejto správy, že ide o hospodárskú výzvu a je to celoeurópske jednotné uplatňovanie tzv. Eh, skúšky primeranosti ex ante. To by zťažilo predovšetkým mladým ľuďom možnosti, ktorí ukončia štúdium a ktorí chcú skúsenosti v zahraničí. Avšak tá myšlienka, myšlienka voľného pohybu je kľúčovou a touto správou vlastne začíname v Európskej únii bojovať proti protekcionizmu v niektorých, v niektorých členských štátoch. Takisto si treba uvedomiť, že niektoré neopodstatnené regulatórne bariéry, ktoré bránia postupom v tejto oblasti, takisto aj ceny, ktoré potom spotrebiteľ musia platiť a tieto stále rastú. Na to sa teraz nesústredím, pre mňa je dôležité, aby sme podporovali slobodu pohybu mladých ľudí v Európskej únii, to treba posilniť a hlavnou podmienkou na to napríklad je aj možnosť, aby zamestnanci a zamestnanky vo všetkých členských štátoch mohli aplikovať svoje aplikované štúdia alebo po štúdiu pracovať. Toto treba zabezpečiť. Ja som za to, aby sme mali jednotnejšie pravidla, pokiaľ ide o národné požiadavky. Je to lepšie ako momentálna situácia. Ďakujem. Thank you. Ďakujeme. Ďalším rečníkom je pán Eckhart. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ďakujem spravodajkyni za návrh správy a tri pozmenujúce návrhy. Myslím si, že najväčšia diskusia, ktorá vznikne e, s ohľadom na to, či vyňať alebo nevyňať zdravotnícke profesie z rozsahu pôsobnosti, my zelení, e, úprimne povedané, sme boli spokojní s návrhom komisie tak, aký bol. Teraz vidíme, že spravodajkyňa chce zaviesť výnimky Ehm, skúmame ich, ale máme tu nejaké otázky, možno nám pani spravodajkyňa by ich mohla podrobne zodpovedať, aby sme mohli stanovo- definovať naše stanovisko. Samozrejme, aj pani Dali to už povedala veľmi jasne, že je prepojenie medzi smernicou o profesných kvalifikáciách, kde zdravotnícke pravidla nie sú vylúčené. Takže vytvárame tu teraz dve rôzne smernice a v jednej budú vylúčené z rozsahu pôsobnosti a v druhej nebudú? Nevytvárame náhodou zlú legislatívu? A po druhé, nie som si istý, čo chce spravodajkyňa dosiahnuť touto výnimkou. Čo presne členské štáty teraz nemôžu robiť, a čo im stiaží táto smernica, berúc do úvahy, že je tu článok 5, eh, podľa ktorého členské štáty môžu využiť opatrenia vo verejnom záujme a regulovať profesie. Takže už článok 5 umožňuje, zdá sa, že umožňuje členským štátom takto postupovať. Prečo teda ideme jednu celú profesiu vyňať? To je naša otázka. Tešíme sa na odpoveď e, spravodajkyne. Čo si myslí, čo by mohlo potenciálne zabrániť členským štátom urobiť tak, a prečo by sme mali potrebovať takúto výnimku. A ešte k záveru. Ako som povedal, celkom sme spokojení s pôvodným návrhom komisie. Predložíme pozmeňujúce návrhy iba k článku 7 o konzultácii aktérov a transparentnosti, článku 9, um, mieniac ich zlepšiť, ale to budú um, drobné opravy. Inak sme spokojní s so tým, ako je nakoncipovaný text komisie. Teším sa na diskusiu so spravodajkyňou a stieňovými spravodajcami pravdepodobne o tom, či túto výnimku prijať alebo neprijať pre tieto zdravotnícke profesie. Ďakujeme. A teraz príspevok na 3 minúty. Pán Líze sa prihlásil. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja podporujem návrh François Grostet. Ja si myslím, že sú tu veľké nepokoje v povolaniach lekárskych, že sa tu vytvára iba byrokracia. François ponúkla odpoveď na to, čo Bas Einkaut povedal, že budeme tu mať ex ante skúšku, ak príjmeme návrh komisie v tej podobe, v akej je, a my si nemyslíme, že toto prinesie niečo na to, aby sme vlastne čelili potom tej hnevu zdravotníkov. Musíme jednoducho ísť cestou toho, čo navrhuje Andreas Schwab. To by mal byť náš postup. Ak v rámci postupu zo strany komisie dostaneme určité uistenia, že naše obavy sú neopodstatnené, tak potom o tom môžeme ešte hovoriť, ale myslím, že musíme k týmto témam postupovať s týmito témami nakladať opatrne a v našom výbore musíme tento návrh François Grosted podporiť v tej podobe, v akej ho predložila. Ďakujem. Thank you. The next is Mr. Ďakujeme. Teraz pán Dorfman. Ďakujem pekne. Principiálne treba povedať, že práve zdravotnícke povolania sú tými povolaniami, kde že treba poukázať na situáciu, ako tu máme. Ide tu napríklad o vzdelávanie starost, e, lekárov, ale nielen lekárov, aj sestier. Uvediem príklad z minulého týždňa, to možno nesúvisí s týmto návrhom, ale talianský lekár v Nemecku e, absolvoval štúdia, potom išiel do Talianska a teraz vlastne v Nemecku mu nechcú uznať skúšku, hoci študoval pretože jednoducho už nepracuje v Nemecku a nie je zapísaný v tamojšej komore. To je úplne absurdné. Myslím, že práve pokiaľ ide o zdravotnícke povolania, treba sa pozrieť na to, čo je tu oprávnené a čo nie je oprávnené a čo je v prospech pacientov. Treba sa pozrieť na to, aké sú tu obmedzenia iba na úrovni štátov a čo vlastne v tejto oblasti môžeme urobiť. Myslím, že našou úlohou aj túto druhú kategóriu riešiť a pozrieť sa na to, aby sme našli riešenia aj vzhľadom na skutočnosť, že práve zdravotnícke povolania sú veľmi žiadanými, potrebnými v celej Európe a preto takáto výmena pracovnej síly je dôležitá. Thank you, Ms. Kadem. Ďakujeme. Slovo má pani Kadenbach. Ďakujem pekne. Ja si takisto myslím, tak ako povedala pani Grosted, Máme tu celú paletu dobrých dôvodov, prečo vlastne zdravotnícke povolania by mali mať výnimku. A v rámci našej politickej skupiny, tak ako Miriam Tali povedala, budeme o tom hovoriť, pretože momentálne to vyzerá tak, ako keby tu bola výhoda, ak by to bolo vyčlenené, že vlastne zabezpečia zabezpečí lepšie fungovanie týchto služieb pre našich občanov, ak by tu bola v porovnaní s takou situáciou, keby sme tu mali takéto ex ante kontrol, takže musíme o tom hovoriť. Thank you and now contribution from the commission. Ďakujeme. Teraz poprosíme komisiu. Pán Fon. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ďakujem všetkým poslankyňam a poslancom za vyjadrené názory. Nebudete prekvapení, keď poviem, že aj komisia je rada, že počuje také slova podpory a uznáva, že zdravotnícke služby, tak ako to mnohí poslanci povedali, by si mali nájsť miesto v tomto návrhu. Pán Líze žiada potvrdenia od komisie. Ja sa pokúsim vás ubezpečiť pri tejto príležitosti, tak ako len môžem. A neviem, či ešte potrebujete nejaké ďalšie ubezpečenia. Veľmi stručne, zdravotnícke povolania sú dôležitou súčasťou smernice o kvalifikáciách. Táto bola revidovaná v roku 2014 a zákonodárca, vy a vaši kolegovia ste zaviedli postup a pravidla v tejto smernici, ktoré, ktoré majú zabezpečiť, že naozaj proporcionalita je na mieste. Technicky to znamená, že táto smernica plní cíle, na ktoré boli navrhnutá, najmä ochranu zdravia ale nezachádza priďaleko za to, čo je potrebné na dosiahnutie týchto cieľov a nevytvára prekážky pre slobodný pohyb osôb. Napríklad mladí absolventi, e, ak si želajú e, vykonávať svoje povolanie. E, tento postup, ktorý zaviedla smernica o kvalifikáciách, sme rozpracovali spolu členskými štátmi EÚ členské štáty prekopali svoju existujúcu legislatívu. Ešte stále sme nedostali úplne všetky informácie a posúdenia proporcionality. Toto bolo k existujúcej legislatíve a sa, samozrejme tam spadali aj zdravotnícke profesie. A keďže sme dali usmernenie členským štátom, aby posúdili proporcionalitu existujúcej legislatívy. Všimli sme si, že v mnohých prípadoch vrátane zdravotníckých pracovníkov mali členské štáty problémy alebo neboli ochotní postupovať podľa usmernení a vysvetliť, aká proporcionalita vlastne je a či to je disproporčné alebo nie je. Tieto usmernenia vychádzali z, povedzme, veľmi podrobného čítania a vysvetľovania tejto témy e, súdnym dvorom. Súdny dvor mnohokrát sa venoval téme proporčnosti, aj proporčnosť v oblasti zdravotníctva. A preskúmali sme všetky prípady, ktoré riešil súdny dvor a pokúsili sme sa dať členským štátom všetky potrebné informácie a indikácie. Ako som spomenul, výsledky neboli také, ako sme si želali a preto komisia sa rozhodla predložiť návrh e, tento, predložiť štrukturovanejší prístup, ktorý nemení, čo sme e, robili v, pri vyhodnocovaní existujúcej legislatívy, ale to iba doplňa. V podstate tu ide o to, čo rozhodol, ako, aký verdikt dal súdny dvor pri mnohých príležitostiach pre zdravotníckých pracovníkov, pre zdravotnícke povolania. Nič dodatočné sa však neuvaluje na členské štáty EÚ, hovorí sa len, čo hovorí článok 59 a čo hovorí Európske zmluvy, že nariadenie musí byť e, proporčné a musí byť v záujme verejnosti. Pokúšame sa pomôcť členským štátom ktoré, ktoré sa vyhýbajú usmerneniu, ktoré nefunguje až tak celkom dobre a preto sa im pokúšame pomôcť v svojej práci, ktorú musia vykonať aj v oblasti sekundárnej legislatívy a v zdravotníckých službách. Znamená to viac byrokracie? Nie, my si to nemyslíme. Žiadny členský štát. A ja si myslím, že každý členský štát do istej miery to robí si jednoducho musí premyslieť, či táto legislatíva je v súlade s unijným právom a či slúži tomu, na čo bola vytvorená. My len zabezpečujeme, že členské štáty to tak robia na základe pochopenia, spoločného pochopenia pravidel. Nezavádzame nič nové, nehovoríme členským štátom, aby to urobili inak, iba aby to urobili v kontexte vlastných postupov, vlastných pravidel a legislatívy. Aplikujte tieto kritéria, vyhodnote niektoré príklady a pozrite sa na judikatúru súdneho dvora. Nie je to žiadna záťaž ani pre zdravotnícke profesie to nie je žiadna záťaž, práve naopak. Zdravotníckí profesionáli sa stiažovali, že sú ich povolania upravované veľkým počtom právnych aktov. Zákonodárca musí teda zabezpečiť, aby aj toto bolo proporčné a aby to bolo na účel a na prospech profesie. Nestiažujeme prácu zdravotným profesionálom, uľahčujeme ju a dáme im viac času na ich prácu, odbornú prácu namiesto toho, aby vypisovali papiere a bojovali s byrokraciou, ktorú zavedli členské štáty disproporčným spôsobom. Tento návrh obsahuje aj mnohé eh, ubezpečujúce klauzule alebo povedzme možnosti pre členské štáty v rámci jurisprudencie zlepšiť úroveň ochrany, rozhodnúť, ako chcú robiť právnu úpravu, kedy chcú robiť právnu úpravu v rámci proporcionality ale to, ako som povedal, je celkom normálne a bolo to tak už dlhý čas. Nestiažujeme nikomu život, žiadnym členským štátom, ani sa nesnažíme pres, predpisovať výsledok a to, ako robiť právne úpravy a zákony. Chceme len, aby preskúmali naozaj podrobne, ako v praxi fungujú zákony, ktoré sú už prijaté a či sú dostatočne primerané, proporčné a to systematickým spôsobom. Toto je jadro nášho návrhu a ako eh, som povedal, nemyslíme si, že by to vytváralo mimoriadný problém pre zdravotnícke profesie, pre zdravotníckých pracovníkov a asi bude dobrý nápad mať ich eh, jednoducho, eh, aby spadali do rozsahu pôsobnosti. Nech sú zahrnutí. Uvidíme, ako sa podarí upraviť text v tomto zmysle. Ďakujem. Ďakujeme, pán Fron. A teraz nová spravodajkynia, pani Grosted, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem všetkým kolegom za ich názory, ktoré takto vyjadrili. Budem reagovať na všetky tie otázky, ktoré tu odzneli. Som veľmi rada, pretože táto diskusia umožňuje objasniť viaceré veci. Predovšetkým by som chcela zdôrazniť, že tu ide o stanovisko k správe, k správe IMKA, kde je spravodajcom pán Švab, takže je pravda, že teda samozrejme, že som s ním bola v kontakte a môžem povedať a potvrdiť to, čo povedal aj kolega Peter Líze vám všetkým. Pán Švab sa orientuje na tie isté stanoviska alebo tým istým smerom, ako ja by sa vyčlenila tá zdravotnícka profesia. Prečo? pretože ide o tému, ktorá sa objavila opakovane. Ja som už veľmi dlho tu v parlamente a táto otázka vlastne sa pravidelne vracia treba pripomenúť, že to, čo hovoria niektorí z mojich kolegov vo ich vyjadreniach, že napríklad zdravotnícke profesie nemôžu byť po- reglementované rovnako ako ostatné, že nemôžeme pristupovať k lekárom a zdravotníkom ako k tým, ktorí poskytujú komerčné služby, pretože ide o verejné zdravie, pretože ide o veľmi kontrolovanú profesiu zo strany všetkých členských štátov, preto nemôžeme k ním pristupovať tak ako k ostatným službám, poskytovateľom služieb. Na to nesmieme zabúdať. Druhá vec, ide tu o špecifickosť, a vlastne o tom sme už hovorili. Európska komisia nám hovorí, že v podstate to, čo oni navrhujú, nič nemení tak keď to nemení nič, tak nech to ani nenavrhujú. Nie sú tu také chvíli, chvíle, kedy treba jasne povedať niečo, navrhujeme vtedy, keď to modifikuje a prináša pridanú hodnotu. Ak to neprináša pridanú hodnotu, tak nech sa to nerobí. Zbytočné je vytvárať e, zmetok e, v tejto oblasti. Ako vieme, je tu veľký počet týchto zdravotníkov, je to veľké percento v rámci európskej populácie. A ak to nič neprináša, tak prečo na čo vlastne tu u nich zbudzovať nejaké nepokoje. Už máme tu text, nechceme povedať, že nechceme pre nich nič, tá ich profesia je reglementovaná podľa smernice 59, pokiaľ ide o uznávanie kvalifikácií profesných. A keď Európska komisia hovorí, že nič to nemení, tak potom ponechajme v platnosti tento článok 59, pokiaľ ide o smernicu o uznávaní profesí a neprinášajme nejaké dodatočné veci na rozdiel od toho, čo hovorí komisia. Ja tu vidím toto e, zbytočné bremeno byrokratické. Pokiaľ ide o článok 6, na to, aby som reagovala na vystúpenie nášho kolegu Devera, pretože článok 5 navrhuje tu výnimky, ktoré existujú, ale tieto sú veľmi komplexné na to, aby sa to preukázalo. Bude treba preukázať, že e, skutočne vyhovujú všetkým tým kritériám. Tieto kritéria sú veľmi selektívne, sú spomenuté v rámci článku 6. Prečítajte si článok 6 a tam uvidíte ten zoznam kritérií a uvidíte, že či zamestnanci v tejto oblasti skutočne sa nemajú pýtať otázky, keď takéto niečo sa pripravuje. Celé to je komplex, komplexné. Komisia hovorí, že tu nebudú nejaké dodatočné postupy, že bude vychádzať z kritérií, ktoré už existujú. Nedá sa povedať, že nebudú potrebovať nové postupy, pretože tu budú potrebné tieto pravidelné verifikácie a nejaký orgán sa toho bude musieť zhostiť. Chcem takisto povedať predstaviteľom GUE, predstaviteľovi GUE, ktorý sa videl, som prekvapený, že niekto z GUE zrazu obhajuje zrazu voľný pohyb, liberalizáciu. Tu je sloboda, táto funguje, funguje už teraz a chcem pripomenúť, to, čo som už vlastne povedala, že v sektor zdravotníctva nie je nejakým obchodným sektorom, voľná konkurencia tu nezníži ceny, pretože všetko to je e, reglementované zo strany členských štátov, ale keď poznáme zdravotníkov a keď vieme, že tu je administratívne bremeno, ktoré oni musia znášať, tak zdravotníci nám vždy povedia, že toľko máme papierov na vyplňanie, pretože všetko tu závisí od ochrany E, predpisov v členských štátoch, tak si to uvedomíme a že tu ešte žiadame ďalšie kontroly. Ja priori sa už hovorí, že to neprinesie veľa, tak prosím vás, dajte sa do ich pozície. Ja len chcem povedať, že takto sa šíri ten euroskepticizmus, pretože ak my dáme, vzbudíme dojem, že Európska komisia na to, aby opodstatnila svoju existenciu, tu stále navrhuje nejaké dodatočné reglementácie, tak ja poviem, veľký pozor si dávajme, varujem vás všetkých kolegovia, buďme opatrní. Je to reglementácia, ktorá existuje, je v platnosti a umožňuje členským štátom, aby tu bola tá potrebná flexibilita. A komisia povie, No ale sú tu členské štáty, kde to nefunguje dobre. Takže kvôli niektorým výnimkám tu budeme mať nejaké dotočné pravidlá, ktoré sa budú týkať všetkých zdravotníkov vo všetkých 27 členských štátoch. Ja si nemyslím, že to je koherentné. Ja by som si bola želala, aby Európska komisia nám navrhla smerujúce usmernenia, to by bolo oveľa účinnejšie. Samozrejme budem spolupracovať s všetkými tými spravodajcami, teším sa na ich pozmeňujúce návrhy a dúfam, že spoločne sa nám podarí pripraviť dobrú, dobré stanovisko. Ďakujem. Ďakujem. Pozeráme na časový harmonogram. lhota na predkladanie 7. júla a Envy bude hlasovať 28. septembra. Hlasovanie v IMKO 20. 21. novembra 2017. Prechádzame na ďalší bod na programe. Je to podpora energie z obnoviteľných zdrojov. Spravodajcom je Basa Kraut a a dám mu slovo. Nech sa páči, pán Eckhart. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne. Toto je e, zimný balík komisie, ktorý komisia predložila na konci minulého roka. Vieme, že to je veľký balík, od energetickej efektívnosti siaha až po obnoviteľné zdroje energie a e, stavbu trhu. Táto správa E, náš výbor má nad ňou exkluzívnu kompetenciu, čo sa týka kritérií trvalej udržateľnosti, biomasy a podobných záležitostí. E, výbor pre životné prostredie bude skúmať aj podporu obnoviteľných zdrojov energie a budeme robiť stanovisko výboru ITRE, ktorý je gestorským výborom. Jedna z veľkých otázok znie, aký cieľ si chce dať EÚ pre obnoviteľné zdroje. Ako vieme, Európa má cieľ dosiahnuť 20 do roku 2020. Európa to asi dosiahne, hoci nie každá krajina e, dosiahne svoje národné ciele. Sú e, problémy aj napríklad v Holandsku, v mojej vlastnej krajine. Na druhej strane, ako podporovať obnoviteľné zdroje ďalej po tejto fáze. Je dôležité uvedomiť si, že Smernica o obnoviteľných zdrojoch bola naozaj popisná, hovorila o ďalšom rozvoji obnoviteľných zdrojov v Európe. Odkazujem, odkazujem opäť na moju krajinu Holandsko. Ak by sme neboli mali túto smernicu o obnoviteľných zdrojoch, v Holandsku by nebol hnací motor vytvorený, ktorý by podporoval vznik nových operácií, pri ktorých sa používajú obnoviteľné zdroje. Cieľ, ktorý sa stanovil na rok 2020, znamená, že každý rok sa o 5 zvýšia obnoviteľné zdroje až do roku 2020. Ak sa budeme pridržať návrhu komisie, ktorý hovorí o 27%, znamenalo by to, že po roku 2020 by sa rast obnoviteľných zdrojov znížil a bolo by to až cez 5 až po 1 zvýšenia po roku 2020. V takomto pomere to klesá, hoci vieme, že obnoviteľné zdroje sa čoraz viacej stávajú konkurencieschopnými a neľutujeme, keď sa obzrieme späť na náš energetický profil. Je to smer, ktorý nemôžeme ďalej podporovať a musíme si dať vyššiu ambíciu v ňom na stôl. Treba poukázať aj na to, že samozrejme existujú štúdie, je zaujímavá. Jedna z Ecofisu a Viedenského technického inštitútu publikovali ju pred dvoma týždňami a jasne sa tam povedalo, že ak Európska únia stanoví cieľ pod 35 pri obnoviteľných zdrojoch, bude to viesť k tomu, že sa EÚ nebude investovať do obnoviteľných zdrojov, že sa prestane investovať. Juncker však hovorí opak. On tvrdí, že Európa sa stane číslom 1 v obnoviteľných zdrojoch a pokiaľ viem, to je stále cieľ EÚ a táto komisia to chce. Ak sa chceme stať číslom 1 pri obnoviteľných zdrojoch a zároveň chceme vytvoriť hnací motor investícií za rok po roku 2020, tak mám pocit, že komisia tu nerobí niečo správne, ale našťastie to môžeme skorigovať, pretože potom komisia sa pozrie na závery rady 2014 a my ako parlament nemusíme byť e, sluhami e, komisie a rady, my sme parlamentom. Ecofis štúdia, viedenská štúdia hovorí, že pravdepodobne cieľ by mal byť 45 obnoviteľných zdrojov. A tento cieľ je aj dosiahnuteľný, ak to skombinujeme s cieľmi efektívnosti 40 Toto tiež navrhuje spravodajca vo výbore Envy. V tomto zmysle, keď sa pozrieme na konzistentnosť celého balíka, 40% na efektívnosť, 45% na obnoviteľné zdroje, to je balík, ktorý naozaj je súdržný, konzistentný celkovo a preto spravodajca naozaj navrhuje číslo 45% každého. Pozývam, aby si prečítal tie štúdie, ktoré som spomínal. Budú tu aj diskusie, či stanoviť národné ciele som si istý, že to bude jedna z kľúčových rozpráv o výbore ITRE, ale ja mám názor, že potrebujeme národné ciele, aby bolo možné inovácie v každých členských štátoch motivovať. Toľko diskusia k obnoviteľných e, zdrojoch a trvalá udržateľnosť. Koľko ešte mám času? Už len jednu minútu, pán predsedajúci. Je to veľmi dôležitá rozpráva, pán predsedajúci, a tak dve, hovorí pán predsedajúci. Dve. Úžasné. No teda. Tak dobre. A ten čas beží, takže veľmi rýchlo sa do toho vrhnem. Myslel som si, že bude mať viac času na túto tematiku. Naozaj to má závažnosť. Diskusia o prvej generácii. Komisia navrhuje, že postupne by sme sa dostali na 3,8 limitu v roku 2030. Ja som sa rozhodol nemeniť to, ale myslím si, že tento návrh komisie je celkom nevhodný, pretože sa tu nerozlišuje medzi pokročilými biopalivami a palivami prvej generácie. Ja myslím, že kritéria by kritéria trvalej udržateľnosti um, tento výbor predsa prijal program nízkych emisií. Teraz sa pred chvíľkou hovorilo o tejto správe, kde v kompromise 20 tento výbor hovorí, že chce nepriamo zmenu pôdy, takže spravodajca už sleduje to, čo prijala komisia. Takže ľudia na jednej strane uvidia, že v tomto výbore sme prijali toto a potom príjmeme niečo iné. Treba trošku byť konzistentný. E, snemovňa raz e, nie len raz alebo neraz apelovala, aby bol palmový olej vyňatý z biopalív. Nemôžeme povedať, že nechceme palmový olej, pretože to by bolo proti e, prípadom, e, ktoré rieši VTO, mali by sme skôr navrhnúť kritéria, ktoré potom budú viesť k tomu, že palmový olej vypadne zo zoznamu. A mnohé biopaliva plnej prvej generácie by mali postupne odchádzať do zabudnutia a vytvárať priestor pre biopaliva novej generácie, ktoré by mohli dosiahnuť ten pomer 3,8 Takže využitie pôdy a zmena v nepriamom využitia pôdy súvisí s touto tematikou, pretože biopaliva, ktoré pochádzajú z plodín pestujúcich sa na pôde Máme tu aj problémy s bifenolmi, ako vieme. Ďalej, ak si pozrieme na budúcnosť dopravy, musíme mať spravodlivú súťaž medzi elektricky pohaňanými vozidlami a biopalivami pohaňanými vozidlami. Vieme, že je tu veľká otázka, najmä pre dopravu osobnými autami, ale aj čoraz viac to vidíme pri ťažkých strojoch dopravných, Aká bude budúcnosť? Biopaliva alebo elektrina? Na túto otázku nevieme zatiaľ odpovedať, preto navrhujem cieľ 6,8%, kde bude férová súťaž medzi možnosťou biopaliv a elektriny. Veľmi jasný signál by som chcel vyslať aj tým, čo produkujú biopaliva, preto som tam pridal leteckú prepravu, lebo tam pokročila biopaliva budú dobre fungovať a tam musia zamieriť, pretože letectvo tu zohrá dôležitú úlohu. Celý sektor sa potom dostaneme pod ten sektor, ktorý spravujeme my. Veľmi dôležité je, aby sme si uvedomili, že slávna príloha 9 vedie ku kritike zo strany chemického priemyslu, potravinárskeho priemyslu. Oni hovoria, používame niektoré z týchto zlúčenín v našich chemických aplikáciách a teraz idú do prílohy 9 a sú, to, on, sú onálepkované ako biopaliva druhej generácie, čiže toto celé súvisí s biohospodárstvom. Záraďme, začleňme kritéria o nepriamých emisiách. Toto zabezpečí, že tie aplikácie, ktoré majú už teraz použitie na chemickej úrovni v chemii, je to celá kaskáda použitia týchto biopalív, Zabezpečiť treba, že nepoužívame tie nesprávne látky na podporu biopalív. Takže sú tu konkrétne prípady ako lojový olej a manasis. Záverom, biomasa. Tu sú návrhy komisie e, naozaj slabé. Jedna vec je istá. Dovoz drevených paliet z Ameriky do EÚ a to budeme potom používať ako biomasu. To nebude vylúčené. Ak sa pozriete na posúdenie komisie, máme dôvod povedať, že treba používať odpadové prúdy a zvyškové prúdy. 50 bude biomasy, lenže ľudia potom povedia, že nedosiahneme nikdy svoj cieľ. Keď si pre, pozrieme na čísla a pozrieme sa na zvyškové toky, naozaj používajme to správne, tú správnu substanciu aj pre bio paliva aj pre biomasu. Musel som to zostručniť, ale čo sa dá robiť, viac sa nedalo. Ďakujeme vám. Bude pred nami dôležitá diskusia, ale napriek tomu musíme sa obmedziť na určitý čas hovorenia o veciach vo výbore. A teraz správodajcovia za EPP tieňovi, tie, tieňová spravodajkynia Mariana Petir. Nech sa páči. Ďakujem pekne. V kontexte povinností, ktoré tu máme eh, a ktoré vyplývajú z Parížskej dohody a európskych cieľov energetickej politiky a ochrany klímy, Myslím, že členské štáty by mali definovať spoločný cieľ týkajúci sa miery obnoviteľných eh, zdrojov. Pokiaľ ide o teda rok 2030, ale musí to byť cieľ reálny. Podľa mňa zníženie pomeru konvenčných e, fosílnych e, e, palív vysiela nesprávny signál. Treba sa e, pridržiavať e, kvóty biopalív na, 7, na 7% do roku 2030 a a treba bojovať aj proti e, teda, e, nepriamému využívaniu e, pôdy. V sektore dopravy je potrebné rozhodnúť sa, aký cieľ chceme dosiahnuť a malo by sa to týkať všetkých dodávateľov e, palív e, do roku 2030 a všeobecné ciele by mali byť ambicioznejšie než tie, ktoré navrhuje komisia. Pokiaľ ide o spotrebu energie do roku dv... teda po roku 2020, e, keď zohľadníme špecifickú situáciu všetkých členských štátov, je potrebné aby členské štáty mali e, slobodu rozhodnúť sa, pokiaľ ide o pomer e, e, tekutých biopalív v rátane teda palív z biomasy. A treba pritom zohľadňovať nepriamu zmenu využívania pôdy. Je v tejto oblasti podľa mňa potrebné stanoviť výnimku Importujeme 60 e, krmy momentálne. E, do veľkej miery ide o produkty e, geneticky modifikované, ktoré si v EU neželáme. Alternatívou by bola produkcia palív. A pokiaľ ide o lesníctvo, ja podporujem kritéria týkajúce sa biomasy, ale nemôže to viesť novej administratívnej e, záťaži a limity by sa nemali stanovovať e, individuálne, mali by sa e, teda týkať celej zóny biomasy. To isté platí pre import biomasy. Mm, keďže lesné hospodárstvo nespadá do kompetencií EÚ, neakceptujem eh, návrhy v tejto oblasti. Mali by sme si skôr zvoliť prístup, ktorý by vychádzal z existujúcich pravidel a z iniciatívy členských štátov. Eh, na eh, základe týchto bodov sformuluje moje pozmeňovacie návrhy. Ďakujem. Joe Linen, nech sa páči. Ďakujem, pán eh, predseda. Ja súhlasím s pásom Majkautou, že je to veľmi dôležitá téma a že by sme mali mať dosť eh, času na to, aby sme ju prebrali, pretože v jednotlivých eh, jej oblastiach je veľmi komplikovaná a musíme sa teda uistieť, ktorým smerom sa veci uberajú. E, súhlasím s spravodajcom v tom, že ciele komisie sú príliš nízke, 27 do roku 2030. To je len obvyklý doterajší postup. To nie je jasný signál pre aktérov v hospodárstve a v spoločnosti. Musíme tu mať značne vyššie ciele a okolko vyššie o tom sa určite budeme sporiť. My sme tiež vždy hovorili, že musíme sa snažiť dosiahnuť klimatické ciele a preto e, našim cieľom malo byť minimálne 40 do roku 2030. To musíme zapracovať do našej kompetencie. E, spravodajca e, chce dosiahnuť 45 je možné nájsť štúdie pre všetko. My by sme uprednostňovali teraz teda 40 ja si tiež myslím, že by bolo dôležité, aby sme si stanovili to, čo sme tu mali do roku 2020, teda národné záväzné ciele. E, celoeurópsky e, cieľ e, ponecháva príliš veľký priestor na to, že niektorí pôjdu vpred a ostatní nebudú robiť nič, takže mali by sme bojovať za národné záväzné ciele. V návrhu komisie sa hovorí o posilňovaní spotrebiteľov. V oblasti obnoviteľných zdrojov máme šancu produce, byť producenti aj spotrebitelia zároveň, takže ide tu o samo e, e, výrobu aj spotrebu a e, energetickú sebestačnosť. Sebestačnosť toto treba podporovať. A tu treba e, si stanoviť e, ciele vyššie, než e, je tu navrhované. Biomasa tu bude zohrávať úlohu, ako vieme, avšak tu potrebujeme kritériá trvalej udržateľnosti. Nie je možné, aby bez rozmyslu sa používala biomasa v oblasti kúrenia. No a teraz biopaliva. Už dlho pôsobím v tomto výbore. Viem, že pred 25 eh, rokmi eh, sa toto vnímalo ako riešenie. Teraz zrazu je to, mm, to pre nás predstavuje čerta. Ja si myslím, že to eh, ani to jedno, ani to druhé nie je správne. Pravda je niekde v strede. A jednoducho je potrebné stanoviť kritéria trvalej udržateľnosti pre biopáliva, aby naozaj boli príspevkom k ochrane klímy Treba sa tu na to presne pozrieť, e, e, tie, ktoré sú dobré, prvá generácia, druhá generácia. Všetky štúdie hovoria, že bio uh, diesel napríklad zo je horší a bioetanol. V, to, v, te, v tejto oblasti sú krajiny, ktoré sú horšie, sú neutrálne alebo dokonca predstavujú uh, zlepšenie. Takže uh, z tohto by sme mali vychádzať. A pokiaľ ide o kritéria, e, kritéria efektívnosti ich sprísnenie, e, mne z toho vychádza, že v roku 2020-2025 by e, potom sme úplne z toho vystúpili, než by sme tu nemali v roku 2025. A ja myslím, že to by teda Mm, zachádzalo príliš ďaleko. Biomasa, súhlasím, e, tento e, olej a mela sa by sa mali vyňať z prílohy 9 Vyvstáva ale otázka, koľko administratívne záťaže to bude vyžadovať, ak teraz znižíme 1 MW, ak teda všetky zariadenia väčšie než 1 MW budú musieť splňať všetku certifikáciu a kritériá. Či to nie je trošku príliš prísne? Komisia hovorila o 20 MW, ja by som navrhol skôr 5 lebo tie zariadenie, ktoré nám spôsobujú ťažkosti, tých je približne 300 v EÚ kde teda sa dováža drevo z USA alebo od niekadiaľ inakadiaľ. Takže v tomto zmysle budeme formulovať naše pozmeňovacie návrhy. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem ďalším ročníkom za EKR je pani Višňovská. Za pani przewodniczący. Ďakujem pekne. Pani Basa uważam, že jest... Dámy a páni, Myslím si, že je to ambiciózny text, možno priveľmi. A moje poznámky začínajú hneď prvou vecou. Spravodajca urobil to, čo zvyčajne robí parlament a to nás dostane nikam. Zvyčajne spomenie veľmi vysoké ciele a na konci v smernici Jednoducho to nefunguje, členské štáty takéto ciele dosiahnuť nemôžu a potom stanovisko parlamentu alebo návrh parlamentu pritom z predchádzajúcich rokov bolo 30%. Teraz to skočilo na 45%, tak to chce spravodajca. To musíme pripočítať k národným cieľom a ja s tým súhlasiť nemôžem. Ďalšia kontroverzná záležitosť, ktorá by sa dala vnímať eh, celom návrhu stanoviska je rozlišovanie medzi bioenergiou z polnohospodárstva a z lesníctva a bioenergiou pochádzajúcou z odpadového hospodárstva a zvyškového hospodárstva. Nemalo by sa podporovať v RAJ, e, ten prvý smer by sa nemal podporovať a mm, spravodajca má pravdu, že pravdepodobne by sme mali urobiť viacej, pri využívaní efektívnom týchto zdrojov, ale pokiaľ to správne chápem, bioenergia, ktorá vychádza z produkcie polnospodárstva a lesníctva, do roku 2020 bude takmer úplne eliminovaná. A s tým súhlasiť nemôžeme. Rada by som upriamila vašu pozornosť na pozmenujúci návrh 30, kde sa hovorí, že počínajúc rokom 2021 by sme mali prestať podporovať energiu, ktorá sa získava z komunálnych skládok. Je to ambiciozne, ale je to realistické? Podľa mňa nie. Práve teraz sa mnoho odpadu spaľuje a je predsa nemožné zatvoriť spaľovne. Mali by sme radšej využiť túto energiu, aj keď chápem, že spáľovanie nie je ten najlepší spôsob, akým získavať energiu. A súhlasím s tým, že by sme mali tento podiel znížiť a zaviesť racionálnejšie metódy. Vidím veľmi pozitívny aspekt v tomto návrhu stanoviska. Veľmi sa mi páči pozmenujúci návrh 36, ktorý hovorí, že členské štáty by mali podporovať energi- energiu, vrátanie geotermálnej energie, s tým som veľmi spokojná, ale odprezentujem aj môj pozmenujúci návrh, ktorý sa týka toho, čo som spomenul. Aj na biopalivá sa sústredím. Ďakujeme. Ďalším rečníkom pán Hejteman za skupinu ALDE. Ďakujem pekne, pán predseda. Nie som tieňový, pravdajca hovorím za ňoho Predovšetkým chcem poďakovať spravodajcovi za vynikajúcu prácu a tieňovým. Mám tendenciu súhlasiť, že pri veľa ambícií je zásadných, aby sme stret, e, splnili náš cieľ. Úroveň ambícií o tom sa diskutovať môže, ale vždy to bolo aspoň 30. Pod 30 to by nebolo akceptovateľné. Aby sme vytvorili istotu v legislatíve a tlak na e, investície a technologický rozvoj naprieč EÚ, bol by som naklonený tomu, aby sme vytvorili i národné ciele pre obnoviteľné zdroje, takisto ako únijné ciele. Čo sa týka dopravy, som pobavený aj vyľakaný tým, čo som počul ale ja len čítam, čo tu je napísané. Pobavený a vyľakaný. Otázka o prvom, eh, prvej generácii biopaliv a kritérií trvalej udržateľnosti. Už som to počul pred desetimi rokmi. Je to obohratá platňa. Vo všeobecných eh, všeobecne treba obratiť list v mnohých týchto otázkach. Príspevky z tzv. prvej generácie biopaliu to už dlho sa predsa chystá. Som, inkli, mám inklináciu znížiť limit na plodiny, z ktorých potom vzniknú biopaliva, teda obmedziť vstupy z poľnohospodárstva. Ďalej tu je príloha 9. Zdvojnásobiť alebo zviacnásobiť, ak by sme chceli sa vyhnú tomu, že budeme diskutovať o tom istom každých 5-6 rokov, tak určite sa zhodneme, že takto sa to nemá urobiť. Ale zmeniť úplne kurz je úplne ťažké v tejto fáze a akékoľvek zmeny musia byť skombinované s nejakou e, klauzulou, ktorá ošetri mnohé veci. Sústredíme sa na potenciál nových e, obnoviteľných zdrojov. Myslím si, že na tomto sa môže snemovňa zhodnúť celá, ale praxi to bude znamenať pre ILUK, teda zmenu využitia pôdy, O tom sa bude diskutovať veľa v jednotlivých politických skupinách. Ďakujem za priestor na vyjadrenie. Ďakujeme vám a ďalším rečníkom za e FDD, pán Pedičiny. Ďakujem, pán predseda. My e, samozrejme vidíme veľmi pozitívne túto správu kolegu Eichauta. Vidíme v tom naozaj e, projekt, kedy je Európska únia naozaj lídrom v oblasti obnoviteľných e, zdrojov, ale aby sme to docielili, myslím si, že tu nie je priestor ani pre, fosí, pre žiadne fosílne palíva, ani z odpadov, nie je tu žiaden priestor pre spalovanie odpadov, nemôže sa to niekde vnímať za formu obnoviteľnej uh, energie a preto sme za odstranenie akejkoľvek formy podpory eh, pre fosílnu oblasť alebo spalovanie odpadov. Toto je prax, ktorá ide úplne proti eh, zmyslu eh, obehového hospodárstva, ku ktorému sa zavezuje EÚ. Treba samozrejme podporovať trvalo udržateľnú veternú energiu, solárnu energiu, proces elektrifikácie dopravy aj bioinžinierstvo tu môže zohrávať svoju úlohu, ale e, iba keď sa to obmedzí na rezidua a podprodukty procesov, ktoré sa nedajú inak alternatívne využiť. Z tohto dôvodu e, aktuálny zoznam materiálov, e, ktoré teda predstavujú navrhované e, biopaliva v prílohe 9. E, s tým nie sme spokojní. Máme tam ešte svoje výhrady. Myslíme si, že naozaj by sme mali e, využívať princíp kaskadového využívania zdrojov a tradičné biopaliva, ich faktor ILOG by sa mal zaratávať do emisí Palin, viem, že tieto ambície, ktoré s niektorými z, vám, e, z vás zdieľame, budú ťažko obhajiteľné, pretože sú tu veľmi silné fosílne lobby, ale to nám nezabráni v tom, aby sme tlačili, e, aby sme sa zasadzovali za záväzné e, ciele pre všetky členské štáty a Ehm, zasledovanie sa za plne obno- eh, energie, spoločnosť, ktorá by využívala iba obnoviteľné zdroje energie eh, teda od roku 2040. Ďakujem veľmi pekne. Teraz tu máme kolo eh, rečníkov teda v rámci výboru. Slovo má ako prvý pán Balco. Köszönöm a szót. A Ďakujem, pán predseda. Komisia si eh, uvedomuje, že 27 do roku 2030 eh, sa nedá naplniť, preto treba všetko prepracovať, s tým súhlasím. Európsky parlament navrhol eh, hranicu 30 a teraz E, samotný pán spravodajca e, to chce navýšiť. Bolo by dobré, keby e, sme si stanovovali však reálne ciele, ktoré sa dajú dosiahnuť. Uh, hovorí sa tu o energetickej bezpečnosti, uh, pracovných miestach, podpore uh, hospodárstva, slnko, vietor, uh, poskytujú väčšiu istotu než e, jadrová, e, než jadrová energia a musíme e, sa sústrediť na, naozaj na klimatické zmeny. No ale ja sa pýtam, kto vlastne bude platiť za jednotlivé opatrenia. My si musíme uvedomiť, že ide o 1,5 násobok e, ročných e, platieb, e, takže ak stoja 27% stojí koľko, koľko sa vypočítalo, koľko bude stáť 45%. My sme Výbor pre životné prostredie Európskeho parlamentu vždy hovoríme o zdrojoch veľmi pozitívne, o obnoviteľných zdrojoch energie, a napriek tomu, že súhlasím s stanoveným cieľom, nemôžeme e, cieľ robiť e, čoraz ambicioznejšími, lebo to môže tak zaťažiť naše členské štáty, že e, jednoducho toto nebudú vedieť prekonať. Takže chcel som len spomenúť trošku od inú perspektívu v tejto diskusii. Ďakujem. A teraz pani Jetemaki. Kiitoksia. Tahdon myös kiittää esittelijä hänen tekemästään työstä. Paine... Ďakujem pekne. Musím poďakovať pánovi spravodajcovi za odvedenú prácu Určite je tu e, silný tlak z oboch strán e, na komisiu a návrh pred nami ukazuje aj e, veľkú vášho spravodajcu a záujem dosiahnuť a ešte prekonať ciele, ktoré si EU staví. Ale ja sa bojím, že tieto návrhy práve povedú k spomaleniu klimatických cieľov EÚ. Ehm, e, ja sa čudujem, e, že pán spravodajca chce to robiť takým ťažkým, aby sa vyrobili e, biopaliva napríklad s tými obmedzeniami týkajúcimi sa surovín. Zároveň tie celkové ciele pre obnoviteľné zdroje energie sa majú zvýšiť na 45 to je oveľa vyššie číslo, než ako to navrhuje komisia. Tento cieľ komisie Eh, určite je treba zvýšiť, ale treba eh, sa potom zaoberať eh, všetkými energetickými nosičmi. Všetky musíme umožniť, aby prispievali dosiahnutiu tohto cieľa. to, čo spravodajca hovorí ku kritériám trvalej udržateľnosti, to ohrozuje fungovanie biosektoru a stiaží to dosiahnuť cieľe týkajúce sa emisí. Európske podniky e, využívajú čoraz viac biopalív, tekutých, aj biomasu a majú oveľa nižšie emisie CO2 tým pádom než v prípade fosílnych palív. A treba e, takisto mať na pamäti aj e, biopalivá ehm, z prvej generácie. Samozrejme, treba ich postupne nahrádzať, ale nie ehm, zrazu, abruptne. Treba vyslať signál ehm, pre sektor výskumu, aby sme nebránili výskumu v práci a potrebujeme tu investície, samozrejme pre výskumový vývoja, stabilný rámec ktorý je preto uh, nutný. Uh, ešte z mojej vlastnej krajiny, z Fínska, by som chcela spomenúť e, jednu vec. Uh, práve pozmeňovací návrh 57 je veľmi problematický pre moju krajinu, pokiaľ ide o biomasu z lesa. Tá sa už nemá zaratávať do nosičov obnoviteľnej energie. To je, myslím, úplne neprimerané Treba mať na pamäti, že vo Fínsku by sa potom veľmi zhoršili jednotlivé e, kritériá. Treba e, myslieť e, zo strednodobého a dlhodobého hľadiska. Chceme používať menej fosílnych zdrojov a preto potrebujeme iné obnoviteľné zdroje energie by sme mali vnímať v takomto rámci. Eh, treba hľadať čisté eh, zdroje energií. Viem, že som prekročila čínsky čas, ale eh, tak často sa nevyjadrujem. Takže dúfam, že dosiahneme širokú paletu. Ďakujem ďalším rečníkom, pán Peter Líze, ďakujem pekne, pán predseda Jean-Claude Juncker. Predtým, než bol vymenovaný za predsedu Európskej komisie, že e, by chcel, aby Európska únia e, celosvetovo viedla v oblasti obnoviteľných e, energií. A ja osobne musím povedať, že keď som si potom pozrel návrh komisie, že som bol sklamaný, lebo 27% to nie je príliš ambiciozne. A čo považujem za škodu, je ten rámec, ako sa má dosiahnuť potom týchto 27%. Tým vôbec nie je jasne popísaný. Preto si myslím, že naozaj treba popracovať na návrhu komisie, aby sa trošku viac priblížil k vypovedi Žona Kloda Junckera. Ale zároveň musíme byť pritom veľmi múdri a, e, tomu zodpovedajúc e, postupovať a preto ja osobne nemôžem podporiť e, návrh pána spravodajcu na úrovni 45%, to je príliš vysoké, to nikdy nebude fungovať. A aj e, keď e, môžeme vyjadriť polutovanie, lebo parlament to mal vždy iný názor, národne záväzné ciele jednoducho neprídu, preto musíme diskutovať o alternatívach. A nemôžeme ani stratiť e, zo zretela. Ja som za energetickú efektivitu a tu sa tiež zasadzujem za vyššie ciele. Obnoviteľné energie majú tiež problémy. Biomasa, o nej tu vo výbore už nemusím nič hovoriť, tam je to zrejme E, tam tiež vnímame trošku kriticky to, čo navrhuje, navrhuje Bas iCloud. E, z môjho volebného okrosku musím povedať, že um, veľmi protestujú ochrancovia um, životného prostredia aj proti ve- energii z vetra. Takže navrhoval by som realistickú strednú cestu, Rada hovorí, že namiesto no jedného pevného e, cieľa by sme e, mali skôr e, smerovať smerom k koridoru. Žiaľ, niektoré členské štáty hovoria, že ten koridor by mal siahať pod 27 Ja tu musím jasne povedať, že tam by potom ten najnižší cieľ mal byť minimálne 27 a potom smerom nahor môžeme hovoriť o 30 alebo 33 ktoré by boli nákladovo účinné ale zároveň musíme lepšie popísať cestu, ako tento cieľ dosiahnuť a čo sa stane, keď e, bude hroziť, že cieľ nesplníme a predovšetkým veľmi dôležité tie členské štáty, ktoré sa usilujú, nemôžu byť na záver potrestané. Potom jednoducho musíme sa sústrediť na tie členské štáty, ktoré cieľ nedosahujú alebo nič nerobia a na to e, potrebujeme Uh, benchmarky, ktoré by uh, pomohli komisii pri orientácii. Ďakujem. Thank you. And the next speaker is Mr. Grzyb. Ďakujem. Ďalším rečníkom je pán Grzyb. Thank you very much, Mr. President. <clears throat> Uh, Ďakujem pekne. Naše stanovisko je momentálne stále viac jasné. Sme rozdelení medzi jednotlivými ambíciami a realitou a myslím si, že to, čo povedal pán Eichhout, pokiaľ ide o tú mieru 45%, že to jednoducho budeme musieť verifikovať na to, aby sme mali spoločný priestor na hľadanie dohody. Myslím, že Peter Líze je veľmi racionálnym, takže môžeme nájsť tú minimálnu mieru, ale takisto podporiť väčšiu mieru a hodnoty pre členské štáty, aby to dosiahli. To je prvá pripomienka. Po druhé, tá prvá generácia, ja súhlasím s tým, čo povedal pán Eichhout, pokiaľ ide o to, že treba rozdeliť tú prvú generáciu biopalív, ktoré majú vplyv na ILOC a tie, ktoré nemajú. A myslím, že treba využívať európske zdroje biopalív, ktoré jednoducho splňajú hlavne tieto kritéria, predovšetkým pokiaľ ide o biodiesel a bioetanol. Prečo to zdôrazňujem? Pretože tá informácia, ktorá hovorí, že znižuje e, potrebu biopalív, to je signálová informácia pre podniky, že už sa stiahujeme. Ale z pohľadu vyváženej poľnohospodárskej produkcie my vieme veľmi dobre, čo je naša produkčná štruktúra. 80 sú plodiny, na, ako potraviny. Prečo teda tu hovoríme o ozeleňovaní a takisto cukrová repa alebo e, repka olejná. Toto je príležitosť na nás vyváženie polnospodárskej výroby a je to takisto dobré, keď hovoríme o získavaní zdrojov pre biopaliva prvej generácie, takže som skutočne rád, že tu je taký menej reštriktívny postoj, našeho prekladateľa, ktorý rozlišuje medzi tými druhmi plodín. Myslím, že to je niečo, čo je uvítania hodné a bude sa to vnímať pozitívne. Po druhé, nesmíme zabúdať na to, že produkcia biopalív z repky olejnej je takisto e, skutočnosť, že produkujeme aj osiva. Nechceme mať v Európskej únii geneticky modifikované biopotraviny a tu z každej tony máme 600 kg biodieselu a takisto máme aj proteínové potraviny, vďaka čoho nemusíme importovať geneticky modifikované, modifikovanú soju. A posledná otázka súvisí s témou začlenenia leteckého priemyslu. Tutaj powinniśmy popatrzeć, co się dzieje na rynku amerykańskim. Tam nawet nie odstręcza się od... Keď hovoríme o biopalivách, pozrime sa, čo sa deje v USA. Tam sú ochotní dokonca využívať biopalivá aj v armáde. Takže myslím, že by sme sa mali pozerať na túto problematiku odlišne. A posledná vec, som skutočne rád, že chceme posilniť našich spotrebiteľov, ktorí na jednej strane môžu byť aj producentmi energie. To je dobré pre diverzifikáciu produkcie a takisto to spotrebiteľov e, príjme k tomu, aby sa zaujímali o tie nové technológie, ktoré nám pomôžu. Ďakujem pekne, pani Dali. To... Thank you, Chair. Um, definitely the European Ďakujem pekne. Európska únia nemôže ísť dozadu pokiaľ ide o ciele 2020, sú to záväzné ciele pre obnoviteľné zdroje a dopravu a chceme skutočne reagovať na ciele COP22 a chceme ísť cestou dekarbonizácie 30-percentného zníženia e, plynov skleníkových a chceme dosiahnuť obnoviteľné zdroje za rok 2030. Ale sú tu určité body, ktoré chcem spomenúť a ktoré podľa môjho názoru sú kľúčové. Poprvé, potreba tých záväzných cieľov, pokiaľ je obnoviteľné zdroje do roku 2030. Osobne by som bola rada, ak by letectvo takisto bolo toho začlenené do týchto cieľov, ale spoločne s tým musíme navýšiť aj transparentnosť, pokiaľ ide o typ biopalív, ktoré sa dodávajú v Európskej únie na národnej úrovni. To je takisto niečo, čo ešte v súčasnej praxi nie je a takisto súhlasím so zákazom na palmový olej, aby sa aspoň stanovil dátum, kedy sa to ukončí, využívanie palmového oleja na biopaliva. A máme takisto veľmi podporiť pokročilé biopalivá, ktoré môžu zohrávať kľúčovú úlohu dekarbonizácii, rovnako ako aj to, že vlastne udržateľnosť je istá. Keď hovoríme o nových biopalivách, tieto musia byť udržateľné, a pre trhy musia preukázať, že investície do biopalív sú udržateľné a spolahlivé. Takže potrebujeme určité záruky kvality, pokiaľ ide o pokročilé biopaliva. Ja osobne podporujem prvú silnú definíciu biopalív a nemali by sme rozhodovať o uzatvorenom zozname, tak ako to máme v prílohe 9, aby sme nechali priestor aj pre budúcnosť a pre nové technológie, ktoré by mohli vstúpiť ešte na trh. A ešte ďalší dôležitý bod, aspoň pokiaľ ide o mňa, je, aby sme kládli veľký dôraz na elektrifikáciu. Hovoríme tu o cieľe 2030. Je to, nestačí, ak hovoríme iba o biopalivách, keď hovoríme o čistej doprave a obnoviteľných zdrojoch doprave. Takisto treba povedať, že elektrifikácia nám pomôže v tejto oblasti, aj keď hovoríme o plnenie tých vyšších cieľov za rok 2030 Elektrika je dôlež- najčistejším zdrojom pre dopravu, pokiaľ ide o osobnú dopravu, pokiaľ ide o malé vozidla, to by mala byť budúcnosť, musíme prijať silné stimuly pre elektrifikáciu dopravy a v tomto kontexte súhlasím aj s prístupom spravodajcu, že budeme mať silný multiplifikátor, pokiaľ ide o elektrínu. Nechceme však vyčleniť ciele, ktoré tu máme pre obnoviteľné elektri- pre obnoviteľnú elektrinu a pokiaľ ide o tieto ciele. Elektrifikácia nebude fungovať pre lietadla a lode alebo pre ťažké vozidlá. Myslím, že toto sú sektory, kde musíme vychádzať z biopalív v budúcnosti ešte viac a možno tak v budúcnosti z takých biopalív, ktoré sa preukážu udržateľné a klimaticky šetrné. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz zostane slovo komisia. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem vám pekne, dobré ráno. Všetkým prajem dobré poludne. Vypočuli sme si širokú paletu návrhov k revízii smernici o obnoviteľných zdrojoch. Máme tu ciele, ktoré chceme dosiahnuť, aby sme sa stali svetovým lídrom pri obnoviteľných zdrojoch, ale Chceme vytvoriť aj rámec, ktorý umožní členským štátom EÚ kolektívne dosiahnuť vyšší podiel obnoviteľných zdrojov. Komisia hovorí, že minimum to má byť 27 a má to byť nákladovo efektívnym spôsobom. Spomedzi viacerých opatrení, ktoré sa navrhujú v tejto smernici, komisia podporuje dekarbonizáciu a diverzifikáciu v sektore prepravy, dopravy a posilňuje rámec EÚ, ktorý už existuje. Indikovali sa tu obavy, vypočuli sme si vstupy celé dopoludne a začali sme sa obávať, či sme sa náhodou nevydali cestou e, zbytočného penalizovania bioenergie. Nemali by sme zabúdať, že dnes najväčší zdroj obnoviteľný reprezentuje 60 zohrá dôležitú úlohu pri dosahovaní cieľov 2020 a takisto klimatické a energetické ciele do roku 2030. Takže takéto prílišne obmedzujúce kritéria by mohli ovplyvniť schopnosť členských štátov EÚ nielen dosiahnuť minimálny 27-percentný cieľ pre obnoviteľné zdroje, ale aj ďalšie ciele, ktoré navrhli 35, 45 sme počuli čísla. A po druhé, čo sa týka biomasy pochádzajúcej z lesníctva, z lesného hospodárstva, tu vzniká nebezpečenstvo, že vylúčiť určitú biomasu pochádzajúcu z lesa sa nedá opodstatniť, odôvodniť ani z hľadiska životného prostredia, ani odborne. Trvalá udržateľnosť biomasy nie je o špecifických zdrojoch, ale o tom, ako sa produkuje biomasa, aby sa trvalo udržateľne e, riešila situácia. Po tretie, aplikujúc kritéria trvalej udržateľnosti aj na malé inštalácie, tam spravodajca navrhuje 1 MW použiť ako kritérium podľa nás e, environmentálne zlepšenie, ktoré by bolo dôsledkom tohto kroku, nebude primerané oveľa vyšším administratívnym nákladom, ktoré takto vzniknú. Navyše, 85 efektívnosť pre bioenergiu, kogeneráciu alebo CHP inštalácie. Toto znamená, že všetka väčšina alebo aj všetka bioenergia bude trvalo neudržateľná. Inštalácie iba v Švedsku dosahujú takýto prach. Napokon, aplikujúc 70 pri emisiách vrátane faktorov ILUK pre všetky eh, prevádzky, môže znamenať, že takmer všetky konvečné plodiny, ktoré sa teraz používajú na biopalivo, môžu do 5 rokov sa prestať používať, takže konvenčné biopaliva, ako to navrhuje komisia, um, tak ako to navrhuje komisia, potom by sa táto lehota predlžila. Ďakujeme. Slovo dostáva spravodajca, pán Eckhaus. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem všetkým kolegom, kolegyniam za príspevky do tejto dobrej diskusie. Som veľmi rád, že zdieľame ciele, ktoré chceme dosiahnuť. To vyzerá dobre. Jedna konkrétna vec k slávnej prílohe 9, ktorú spomínali pán Leinen, Nils Heutema a ďalší. To mám z toho pocit deja vu. Myslím si, že by sme si to mali preštudovať. Nepáči sa mi tá deviatka, príloha 9, presne tak ako za Nilsa povedal pán Hojtema. Je to neflexibilný spôsob podpory rozvinutých biopalív. Takže treba sa pozrieť, že keď stanovujeme cieľ, tak potom sa treba ubezpečiť, že nový produkt sa môže uchytiť, ale ak e, presadzujeme aplikácie na nejaký produkt, pre ktorý už existujú iné priemyselné aplikácie, ako môžeme si byť istí, že nevznikne konflikt? A preto z tohto dôvodu práve navrhujem nepriame emisie, to je jeden z tých návrhov, ktoré sa snažia vysporiadať s týmto problémom. Mimochodom zdôrazňujem, že v mojom prístupe pri kritériách nepriamých emisí. Ja tým chcem povedať, že toto by malo platiť len pre rozvinuté pokročilé biopaliva. Keď si prečtáte správu, zistíte, že tieto kritéria platia aj pre všetky statické ciele a to tak nemá byť. Mali by sme to sformulovať jasnejšie, že kritéria nepriamých emisií sú len pre pokročilé biopaliva tam, kde máme ciele a kde vieme, že existujú aj iné aplikácie na daný produkt. Hovorím tu o stratách, o živočišných tukoch a musíme brať do úvahy toto všetko, tieto všetky aplikácie. ILUK, áno, vidím túto deja vu, ale chcem zdôrazniť, že tu hovoríme o období do roku 2030. Dúfame, že tentokrát urobíme našu prácu dobre. Keď nedáme dobré kritéria nepriameho využitia pôdy, tak potom nebudeme rozlišovať medzi súčasným využitím pôdy na pestovanie nepotravín a iným využitím pôdy na niečo iné. Parlament mnohokrát povedal, že nechcú používať palmový olej na miesto biodizla. Musíme vymysliť ako. ILUK je jedna z možností. A ešte kolega z ECR, ktorý povedal, že bude nebude spalovanie po roku 2020. To nie je pravda. Ja som povedal, že nechcem finančnú podporu pre spaľovne e, odpadkov. Ako vieme, spaľovanie odpadkov v hierarchii je jedným z najneefektívnejších využití odpadu. Keď hovoríme o obehovom hospodárstve na jednej strane a na druhej strane spaľujeme odpad asi si musíme pozrieť, či robíme to obehové hospodárstvo správnym spôsobom. A ešte tu máme finančnú podporu. Spaľovaniu to vytvára jednoducho nerovnakú hraciu plochu, nerovnaké pravidla. A k lesníctvu naozaj by som rád zdôraznil, že ak sa pozrieme na e, toky odpadov, hovoríme o 50% z lesníctva, Takže hovoríme o lesníctve, keď hovoríme o odpadoch. A to je jednoducho dôležitá vec. Kolega z Fínska hovoril o ďalších témach. Zaujalo ma to. Viem, že sú príklady vo Fínsku, kde lesníctvo je v ťažištiach rašeliny. Týmto spôsobom by sme to nemali riešiť, toto cestou by sme sa nemali vydať, ale asi sa osobne stretneme, aby sme to si ujasnili a uzremnili. Ehm, piliny, tam sa o tom veľa hovorí vo Fínsku. Fínske médiá a takisto niektorí lobbysti, ktorí sú vo fínskych médiách, tvrdý. Musím vás upozorniť, že čítam po fínsky a že, že som si toho vedomý, čo tam sa píše. Ak na jednej strane e, kričia všetci, chyťte vlka a na druhej strane mi hovoríte, že tam sa niečo deje, tak si uvedomte, že ja si to prečítam a ešte sa o tom vrátime a bude diskusia. Neviem, prečo sú tu vykriky zo zadu, prečo sú tu ľudia nervózni. Ešte jedna vec k celkovým cieľom. Ak budeme hovoriť o implementácii Parížskej dohody, tak hovoríme o dekarbonizovaného hospodárstva v polovici storočia. Ak je jeden sektor, ktorý by sa dal e, akcelerovať, tak je to doprava, alebo poľnohospodárstvo, alebo energetika. Nemáme žiadne, nelutujeme nič, v energetickom sektore, najmä to, že sme sa rozhodli podporovať trvalo udržateľné obnoviteľné zdroje. Nulový uhlík do roku 2040, to by mal byť cieľ. Nulový uhlík. To znamená Parížská dohoda. Hovoríme o 30% v roku 35. To nestačí. To by sa Parížská dohoda neuskutočnila. Ak chcete naozaj uskutočniť v praxi Parížskú dohodu, tak sa sústreďme seriózne na ciele. 35%, 25% dekarbonizácia e, vedie k Parížu. Vidím, že už tu máva červená zastavka. To znamená, že musím... Áno, už sa objavila. Vypršal mi čas. Teším sa na prácu s tenivými spravodajcami na kompromisných návrhoch. Ďakujem vám. Ďakujem. A čo sa týka harmonogramov, predkladanie 5. júla o 11. lehot pozmeňujúcich návrhov, to je lehota. Hlasovanie v Envy bude v oktobri. Ďakujem za účasť na tejto rozprave. Prechádzame na ďalší bod. Bod 10. Implementácia o vykonávaní makroregionálnych stratégií EÚ. Je to pani Biliana Borzan, ktorá je spravodajkyňou k vykonávaniu makroregionálnych stratégií. Nech sa páči, máte slovo. Ctení kolegovia, kolegyne, budem vás musieť opustiť <laughs> pred koncom diskusie, pretože mám ďalšie zasadnutie, ale chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí sa vyjadrili. Európska rada v roku 2009 v tejto oblasti, pokiaľ ide o Baltské more, rozpracovala sa vtedy stratégia a v roku 2011 táto stratégia už bola rozšírená aj na Alpský región a potom v roku 2014 aj na Jadranské more. A že teraz už máme štyri takéto makroregióny, ktoré obsahujú 19 členských krajín, ako aj štáty, ktoré nepatria do Európskej únie. Tieto stratégie sa sústredia na spoluprácu medzi členskými krajinami a tretími krajinami v kontexte riešení, ktoré členské štáty samotné nemôžu vyriešiť a kde si to vyžaduje transnárodný prístup. Komisia sa teda angažuje tom zmysle, že chce predstaviť správy každé dva roky, pokiaľ ide o stratégiu makroregionálneho rozmeru a navrhujú sa tu riešenia, pokiaľ ide o organizáciu postupu ďalších prác. Treba takisto myslieť na to, že sú tu špecifickosti jednotlivých stratégií, napríklad 2016 a to bolo prvýkrát, kedy táto správa bola publikovaná Komisia regionálneho rozvoja spustila iniciatívnu správu a máme takisto aj údaje, ktoré využívame v našom stanovisku na to, aby sme eh, mohli využiť tie perspektívy, ktoré sa nám ponúkajú. Teším sa, že sme dostali túto správu a Predovšetkým, pokiaľ ide o to, že tu ide o aspekty, ktoré súvisia so životným prostredím, to je jeden z najdôležitejších prvkov, pokiaľ ide o udržateľný rozvoj. Treba takisto merať tie pokroky, ktoré sa vlastne realizujú v rámci plnenia cieľov v oblasti životného prostredia, aj pokiaľ ide o spolahlivé identifikátory. Pokiaľ ide o tie stratégie, pokiaľ ide o Jonské more a Jadranské more, hovorilo sa tu o odpadoch, morských, námorných odpadoch, ktoré sú teda v mori a takisto sa tu hovorilo o akvakultúre a polnohospodárstve, ktoré majú takisto negatívny dopad na čistotu vôd. Účastníci spomenuli, že treba bojovať proti týmto ekologickým problémom. Potom je tu ešte Dunajská, podunajská stratégia. A tu takisto boli problémy, pokiaľ ide o záplavy, čo prinieslo veľké výzvy pre e, životné prostredie, pokiaľ ide o krajiny, ktoré majú takéto veľké rieky. Je to doména, kde môže byť existujúca spolupráca medzi členskými štátmi, ktoré môžu spolupracovať na princípe synergii. Otázky klimatické sú takisto kľúčové pre tieto stratégie a treba sústrediť európske peniaze predovšetkým na boj proti klimatickým zmenám. A pokiaľ ide o Baltské more, Baltické more, E, chcel by som povedať, že tu máme určité dobré výsledky, avšak myslíme si, že treba investovať ešte viac energie do tejto oblasti na to, aby sme zlepšili otázky životného prostredia. všetkým treba bojovať proti e, trofikácii a znečisťovaniu mora, ako aj atmosféry. Znečisťovanie vody, morských vôd, pôdy a atmosféry, to sú boj proti týmto fenomenom, to je súčasť tejto stratégie, treba takisto spomenúť niektoré priority, ako napríklad hospodárske, pokiaľ ide o turizmus a, a pozývame všetky členské štáty, ktoré participujú na týchto makroregionálnych stratégiách, aby prijali tieto priority. Ďakujem pekne. Thank you very much. And now, uh, the shadow report. Ďakujem pekne a tieňoví spravodajcovia za EPP pán Dolfman. Ďakujem pekne, pán predseda. Kolegyňa predložila správu, ktorú môžem podporiť. Ako povedala kolegyňa, medzičasom už máme štyri makroregionálne stratégie v rámci Európskej únie a sú to teda stratégie, ktoré nie sú takými ojedinelými prípadmi, ale skutočne veľa občanov veľa občanov očakáva, že tie stratégie majú fungovať. Preto sa musíme zamyslieť nad tým, ako tieto fungujú a čo vlastne prinesú. Ja si myslím, že je dôležité pozrieť sa na pozitívne efekty makroregionálnej politiky, sprostredkovať občanom mám pocit, že momentálne sa to nedeje a preto táto správa je dôležitá, Treba sa zamyslieť nad budúcim finančným obdobím, ako zapracujeme tieto makroregionálne stratégie do rozpočtu Európskej únie, ako sa to môže udiať a ako aj teda napriek tým základným principiálnym myšlienkam, ktoré platia aj ďalej, že vlastne nemáme žiadne konkrétne prosvedky pre makroregionálne stratégie, treba sa zamyslieť nad tým, ako v rámci platných programov, ako napríklad Horizon, Crossme alebo Interreg, to znamená štruktúrálne fondy vo všeobecnosti, ako makroregionálne stratégie z toho môžu výjsť ako významné. A tu potom máme, a nebudem teraz opakovať to, čo povedala kolegyňa, tu potom máme viaceré makroregionálne stratégie, keď hovoríme o udržateľnosť. Máme tu teda veľké príležitosti, ja napríklad pochádzam z Alp, z makroregiónu Alp a tu otázka klimatických zmien je veľkou výzvou, ale napríklad pokiaľ ide o otázku udržateľnej dopravy, to je takisto veľká príležitosť, ktorú my v tomto kontexte vynímame a v tomto priestore najväčšom európskom pre dovolenky treba postupovať tak, aby sme ho udržali aj pre budúce generácie. Spomínam to preto, že pokiaľ ide o makroregionálnu politiku a jej financovanie hlavne, Treba jednoducho sa pozrieť na také projekty a sústrediť sa a financovať také projekty, pretože na jednej strane, ako bolo povedané, tu ide o to, aby tie prostriedky, ktoré máme, treba integrovať, treba robiť všetko preto, aby aj naďalej pretrvali, hlavne tu myslím na Interreg, aby sme takéto programy, ktoré už teraz majú cezhraničných e, charakter spolupráce, aby sme tam ďalej tú makroregionálnu politiku pretláčali a myslím, že a to sme úplne na začiatku, pokiaľ ide o nové finančné nástroje, ako napríklad EFSI, alebo hlavne EFSI, aby nám to slúžilo na to, aby sme takéto projekty udržateľné v rámci makroregionálnych stratégií pretláčali, aby sa nám podarilo EFSI urobiť tak, aby cezhraničná cezhraničné projekty skutočne boli kľúčové, aby sa podporovali. Potom podľa môjho názoru tie makroregionálne stratégie by prosperovali a takto by sa nám podarilo tie projekty udržateľné v rámci makroregionálnej stratégie e, adaptovať na súčasnú situáciu. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší rečník je za ALDE, pani Meissner. Ďakujem takže ešte raz za Ulrike Müller tu som, tu som. Ja, es ist sehr leer hier, ich weiß genau. Ja, Ulrike Müller konnte heute nicht da sein, darum... Ulrike Müller tu nie takže budem hovoriť v jej mene. Poďakujem sa za návrh tejto správy. Je to dobrý základ pre našu prácu. Makroregionálne stratégie sú dôležité pre životné prostredie, je to dobrý nástroj, pretože problémy majú cezhraničný charakter a koordinovaným postupom sa to dá lepšie riešiť. Návrh komisie, správa komisie vzhľadom na tieto štyri regionálne správy, ktoré tu boli spomenuté, neprináša veľa, avšak dá sa to pochopiť, pretože to netrvalo dlho. Treba v budúcnosti zlepšiť, praktické úspechy týchto e, stratégií by sa mali viac významňovať. Pokiaľ ide o budúcnosť makroregionálnych stratégií, pokiaľ ide o životné prostredie, sú dva body z môjho uhla pohľadu kľúčové, to znamená hovorí Ulrike Müller. Poprvé, tieto výzvy sú iba z dlhodobého hľadiska riešiteľné, na rozdiel od základnej orientácie patričných e, fondov. A preto pri prerozdeľovaní peňazí treba v makroregionálnych stratégiách si stanoviť dlhodobú perspektívu. Po druhé, praktická aplikácia týchto projektov môže v teréne fungovať iba vtedy, ak opatrenia prostredníctvom daných obyvateľov budú akceptované. To znamená, treba tu dialog zúčastnených strán, to je potrebné. Takisto treba zohľadniť opatrenia, ktoré životné prostredie práve pre vidieckých obyvateľov prináša, to znamená, je to zdroj ich obživy. Všetko to môže byť úspešné iba vtedy, ak hospodárstvo a životné prostredie pôjdu ruka v ruke. Ďakujem pekne Urlike Müller, sa teší na spoločnú prácu. Thank you very much. Ďakujeme vám. Ak už sa nikto nehlási o slovo, slovo dostane komisia, pán Onida. Thank you very much. Mr. Chairman, uh, well, I would like to... Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Za komisiu by som chcel poďakovať poslankyňam a poslancom tohto výboru, samozrejme spravodajcovi, za vyvážený, spravodajkyni, za vyvážený návrh správy, ktorý iba podporujem. Iba jedna poznámka k poslednému vstupu je úplne správne, že správa komisie nie, nie je úplne v niektorých veciach e, celkom jasná, pretože sme chceli e, rozpútať rozpravu. Rada, parlament a ďalšie inštitúcie sa musia ešte vyjadriť v rozprave k týmto záležitostiam. A čo sa týka návrhov v návrhu stanoviska, Povedal som, že sme spokojní a že by sme ich podporili. Možno k bodu 7 drobná poznámka spomenuli ste zmierňovanie dopadov klimatických zmien. Možno by sme mohli spomenúť aj adaptáciu, ktorá je dôležitým aspektom pri konkrétnych príležitostiach a regiónoch. Ale inak je to veľmi vyvážená správa. Ďakujem pekne. Ďakujem vám. Harmonogram. Lehota na predkladanie pozmeniacich návrhov 6. júl o 11. Vo výbore NB budeme hlasovať 28. septembra, hlasovať vo výbore REGI 9. alebo 10. októbra a očakávame, že na plenárne zasadnutie sa dostane táto tematika v decembri. Koniec tohto bodu programu. Posledný bod na programe sú tu dvaja poslanci, je to veľmi milé od vás, že ste s nami doteraz zostali. Informujem vás dvoch, že 10., 11. a 12. júla bude nasledujúca schôdza výboru Envy v Bruseli. Veľmi pekne ďakujem za účasť a prajem vám pekný deň.